Sárka, schôdza je týmto otvorená. Začneme oznamom vzhľadom na ďalšie zistenia poradného výboru, ktorý sa zaoberá obťažovaním medzi akreditovanými asistentami APA a poslancami Európskeho parlamentu a po preskúmaní písomných vyhlásení príslušného poslanca, poslankyne a po vypočutí predseda rozhodol uložiť pokutu. Pani Rodríguez podľa pravidla 11 odseku 6 a tiež podľa pravidla 166 eh, vzhľadom na jej správanie voči jej a asistentke APA, pričom to obnášalo psychologické obťažovanie. Tento panel taktiež je prijal rozhodnutie a príslušná poslankyňa bola informovaná včera podľa pravidla 167 sa môže odvolať interne proti tomuto rozhodnutiu voči predsedníctvu Takéto odvolanie bude mať za, za následok pozastavenie uplatňovania tohto trestu. To nie je príjemná vec, e, s ktorou začíname schôdzu, ale prejdeme tak či tak k prvému bodu. Ide o vyhlásenie komisie na tému komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov. Rád by som informovala poslancov, e, že k tejto rozprave nebude spontánna časť rozpravy KHDI a tiež sa nebudú pripúšťať modré karty. Nech sa páči, pani komisárka, dobré ráno, máte slovo. Dobrý deň, pán predseda, vážení poslanci. Pred 20 rokmi komisia prijala svoju prvú stratégiu k téme endokrinných disruptorov. Môžeme byť hrdí na pokrok, ktorý sme dosiahli spoločne od tohto momentu. Dnes sme uznávaní ako jeden z globálnych lídrov v prístupe k týmto látkam. Od roku 1999 sme zakázali, ale obmedzili mnohé endokrinné disruptory Okrem toho sme boli prví, ktorí vytvorili regulačné kritériá na určovanie endokrinných disruptorov v legislatíve o pesticídoch a biocidoch. Tiež sme poskytli financovanie na výskum a tiež sme podporovali medzinárodné organizácie v tomto smere. Avšak to nestačí. Endokrinné disruptory naďalej sú globálnou výzvou a tiež je to zdrojom obáv mnohých občanov. Nemôžeme preto zaspať na Vavrínoch a musíme zintenzívniť naše úsilie. Práve preto komisia prijala v novembri svoje rozsiahle oznámenie na tému endokrinných disruptorov. Prijatie tohto dokumentu potvrdzuje, že sme nadalej odhodlaní chrániť európskych občanov aj životné prostredie. Tiež sa tým držíme nášho záväzku snažiť sa ďalej rozpracovať kritéria určovania parametrov pesticidov a biocidov. Musíme vychádzať pritom z vedeckých poznatkov a taktiež z presadzovania a uplatňovania princípu opatrnosti. Máme stanovené tri hlavné ciele. Po prvé, minimalizovať celkové vystavenie endokrinným disruptorom, ďalej po druhé, zrýchliť vývoj vedy v tomto smere a ďalej po tretie podporovať aktívny dialog so všetkými aktérmi. Komisia zadefinovala celý súbor konkrétnych krokov a ich časovým rámcom na splnenie týchto cieľov. Tieto sú popísané v našom oznámení a s veľkým potešením vás môžem poinformovať, že už sme začali pracovať eh, vo všetkých ohľadoch. Prierezová analýza aktuálneho stavu by sa mala finalizovať v prvej polovici budúceho roka pričom prebehne 12-týždňová verejná konzultácia naplánovaná ešte tento rok. V roku 2019 máme tiež v pláne zorganizovať prvé stretnutie výročného fóra aktérov a tiež chceme spustiť nový webový portál. Ďalšie kroky, ktoré sú oznámené v našom oznámení, majú dlhodobejší časový plán, napríklad v oblasti podpory výskumu. Vážení poslanci, viem, že Niektorí z vás ste sklamaní tým, že sa zavádza takáto analýza aktuálneho stavu Môžem vám zabezpečiť, že nechceme to len odkladať do budúcna na neurčito. Všetkým nám záleží na tom, aby sme vychádzali z vedeckých poznatkov v týchto analýzach a aby sme taktiež potom následne prijímali lepšie rozhodnutia. Dnes máme odlišné prístupy k endokrinným eh, disruptorom v rozličných sektoroch. Komisia súhlasí, že by mala byť zaistená koherentnosť v prístupe k týmto látkam, ale ešte predtým, ako sa navrhnú zmeny v legislatíve, musíme vyhodnotiť, či a aké zmeny sú potrebné. Odlišné rytmy, odlišný prístup k týmto látkam neznamená nekoherentný prístup. Už sme prijali isté kroky v hodnotení, ale teraz eh, však vidíme, že eh, nie sú pokryté všetky relevantné otázky. Okrem toho je treba prehodnotiť preskúmať tieto otázky prierezovo, ako napríklad kritéria určovania endokrinných disruptorov a tiež e, rôzne regulačné dôsledky. Táto analýza aktuálneho stavu chce e, zaplniť túto medzeru a tiež e, sa chceme venovať práve tým prvkom v legislatíve, kde dochádza k regulácii výrobkov, ktoré sa denodene využívajú v praxi. A je dajme tomu, čo sa týka hračiek, kozmetiky, potravín a tak ďalej. Nechceme začať úplne od nuly, chceme už vychádzať eh, zo získaných údajov v predchádzajúcom hodnotení. Chceme to uzavrieť čo najrychlejšie, tak aby nová komisia mala potrebné informácie k dispozícii, aby potom mohla prijať rozhodnutie čo najskôr. Chcela by som eh, sa ešte teraz vyjadriť, ak dovolíte, k významným krokom, ktoré komisia vykonáva denodenne, aby implementovala už existujúce politiky, ktoré sú relevantné v kontexte endokrinných disruptorov. V mnohých prípadoch sú to mimoriadne dôležité kroky na ochranu zraniteľných spotrebiteľov. Uvediem dva príklady. Komisia finalizuje zoznam priorít eh, čo sa týka možných endokrinných disruptorov využívaných v kozmetike, aby sa čo najskôr zaistili regulačné kroky. A tiež po druhé eh, v oblasti materiálov, ktoré sú v kontakte s potravinami. Dočakáme na ďalšie vedecké poradenstvo v prípade látky biosfenol A a taktiež vtalátov. A len čo sa to uzavrie, sme pripravení reagovať. Som si istá, že tým, že koherentne budeme postupovať eh, v rôznych oblastiach, dosiahneme cieľ, na ktorom, na ktorom nám všetkým záleží. Veľmi rada a so záujmom si vypočujem vaše vyjadrenia k tejto téme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz eh, bude priestor pre jedno kolo rečníkov za politické skupiny, neskôr za EPP. Pani Girling na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Ja dnes vystupujem v mene pána Gizekeho, ktorý sa nemôže zúčastniť rozpravy. Chcela by som však za EPP vysloviť podporu tomuto návrhu. Myslím, že sa tým držíme cieľa snahe presadiť rozsiahly rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov. Tento návrh taktiež popisuje rozličné oblasti, kde je potrebné prijať opatrenia. Predpokladám, že ak by to bola školská správa, boli by tu uvedené e, slova ako napríklad e, je treba popracovať trošku intenzívnejšie. Rozhodne e, tá rýchlosť šetrenie a vyhodnocovanie údajov sa musí urýchliť a aj keď chápem a beriem na vedomie to, čo pani komisárka povedala o analýze aktuálneho stavu a plne to podporujem, nám záleží práve na rýchlosti a tiež nám záleží na tom, aby táto otázka sa nestratila z ohľadu. Je treba venovať pozornosť rozličným látkam. Už sme na to poukázali v texte parlamentu, teda aj čo sa týka spoločného súhrného účinku látok. V tomto panuje konsenzus. Tento týždeň poslanci, už mnohí využili svoje posledné vystúpenie tu v pléne, um, počuli sme toho naozaj veľa v tomto smere. Ja by som rada tiež e, využila túto príležitosť ja ako britská poslankyňa by som rada spomenula jednu vec v kontexte Brexitu a ako to s touto témou súvisí, pretože Brexit ma toho veľa naučil. Naučil ma, že nikdy nemôžem zaslepenie presadzovať žiadne ideologické ciele. Musím opatrne príjmať rozhodnutia, ktoré vychádzajú z presvedčenia, z emócií. Tiež musím veľmi opatrne vytvárať rôzne osy viery presvedčenia na rozdiel od presvedčení teda krokov, ktoré vychádzajú z e, vedeckých poznatkov. Môžu to spôsobiť e, značné škody, ktoré potom následne môžu mať um, neblahé dôsledky a taktiež vyvolávať ľútosť. Podľa mňa je tu veľa spoločného s endokrinnými disruptormi. Počúvame totiž toho naozaj veľa zo súdka, ktoré by som nazvala e, ideologické argumenty v kontexte endokrinných disruptorov. Mám na mysli pozmeňujúci návrh 1 napríklad. My ho nepodporíme za EPP, pretože tie isté kroky, ktoré sa týkajú podozrivých e, endokrinných disruptorov, sa nemôžu uplatňovať na tie isté e, aspekty, ktoré sú už potvrdené, čo sa týka endokrinných disruptorov. Je to v rozpore s vedeckými poznatkami. Ďalej, v prípade Brexitu nám povedali, že nemáme počúvať expertov. Nuž, no kontexte endokrinných disruptorov exportov musíme počúvať, musíme pozorne vyhodnocovať vedecké kritéria a vyhodnocovať všetky fakty naozaj pokojne a systematicky. Teda celkovo toto vyhlásenie podporujeme, nepodporujeme pozmeňovacie návrhy a tešíme sa na to, že v ďalšom volebnom období sa v tejto téme posunieme ďalej. Ďakujeme. Ďakujem pekne. A teraz sme skupiny SAD pani Dali na dve minúty. Ďakujem pekne predseda pani komisárka. O odkladne konkrétnych opatrení na reguláciu endokrinných disruptorov nie je luxus, ktorý sme si, si môžeme dovoliť. Tieto chemikálie obsahujú eh, mnohé výrobky okolo nás, vrátane plast, eh, plastových fliaše, hračie, kozmetiky a obalov potravín a Európa musí urobiť všetko, čo je v jej silách na to, aby eh, odstránila z nášho života nebezpečné látky, hlavne tie, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov. No to však potrebujeme politickú vôľu a konkrétne eh, aktivity a my myslíme, že Európska komisia urobila veľmi málo a príliš neskoro, pretože máme strategický rámec, ale stále eh, chýbajú konkrétne opatrenia na zaistenie plnej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. A my to hovoríme, pretože aj mocou tejto stratégie stále eh, je tu výnimka pre kozmetiku a hračky a to vedie len k takej zlátanine z rôznych národných štandardov. A toto komplikuje pre všetkých, pre spotrebiteľov, ktorí nevedia, akú úroveň ochrany môžu očakávať a rovnako pre výrobcov, ktorí trpia kvôli rôznym štandardom. My potrebujeme európsky, eh, európske smerovanie a ľudské zdravie a životné prostredie musíme dať na prvé miesto a my očakávame od Európskej komisie, že rozšíri rozsah pôsobnosti endokrinné eh, disruptory aj v materiáloch a produktoch a ako balík potravín, kozmetiku a hračky. No a my chceme, ako socialisti demokrati, chrániť občanov. Chceme horizontálnu zmenicu v súlade s definíciou VHO. My myslíme, že ľudia majú právo vedieť, že ich každodenné prostredie a produkty, ktoré používajú, nie sú škodlivé pre zdravie a v mene socialistov a demokratov Vyzývam Európsku komisiu, aby uznala uznesenie Európskeho parlamentu a naše eh, odôvodené odôvodnené eh, starosti, pretože raz a navždy dôležité odstrániť z nášho života endokrinné disruptory. Teraz za ALDE na dve minúty pani Rís. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja eh, 1999 som v Európskom parlamente 20 roky a za ten čas sa rámec na boj proti endokrinným disruptorom rozšíril tak, ako sa vyvíja, vyvíja veda a odhaluje sa ich dopad na, ži- na zdravie eh, ľudí, zdravie zvierat, eh, eh, v súvislosti s niektorými chorobami ako rakovina a niektoré neurologické choroby. Už v roku 2013 ho charakterizovalo ako svetovú hrozbu. Európska komisia bola odsudená, pretože eh, nepostupovala dosť rýchlo v týchto aktivitách a o 4 roky neskôr sme nedosiahli žiadny veľký pokrok. No a táto nová stratégia pani, eh, pani komisárka dostatočná napríklad definícia endokrinných disruptorov sa netýka na fitofarmatické fitofarmaceutika. No a treba ich aj tiež zakázať v potravinách, a to znamená aj vo všetkých materiáloch, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami. rovnako hračky, potrebujeme európske databázy v jednej rieke vo Francúzsku nájdeme až 90, no a, a treba preto zrýchliť možnosť testovania bisfenol A. a ďalšie sú stále povolené. Európa nepostupuje dostatočne rýchlo. Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko už začalo, začali konať sami a príjmať legislatívu. No a v tejto téme je dobrá európska harmonizácia, tak aby sa chránilo, chránili životy a zdravie Európanov. Táto stratégia musí byť rýchlejšia a musí ísť ďalej. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. A teraz za GUNGL, pani Konečná na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka. Ja myslím, že je smutné, že zase znovu riešime otázku endokrinných disruptorov. Komisia svojou dlhodobou nečinnosťou ohrozuje zdravie celých generácií svojich obyvateľov, ktorým, hrozí závažné, ktorým hrozia závažné zdravotné riziká. Od roku 1999, keď komisia predložila prvú stratégiu o endokrinných disruptoroch, sme akurát premárnili čas, pani komisárka. Nie, že sme urobili kus práce. Nedokázali sme prijať žiadne vhodné opatrenia, na minimalizáciu stavenia týchto látok voči obyvateľstvu komisia za celých posledných 5 rokov neurobila v tejto veci nič a to aj napriek tomu, že súd je to vytkol ako pochybenie. Endokrinné disruptory sú všade v potravinách, vo vode, eh, ich balení v našej kozmetike, eh, liekoch a dokonca aj hračkách, ktoré dávame. Našim deťom neexistujú žiadne vedecké pochybnosti o mnohých škodlivých účinkoch, ktoré tieto látky majú výrobcom sme mali dostatočne dlhú dobu, aby s nejakým riešením prišli sami. Samozrejme, neprišli s ničím, naopak prišli sme na to, ako radi manipulujú s faktami a vedeckými štúdiami. Konflikty záujmov vedcov treba riešiť intenzívnejšie, ako sme to robili doteraz. Endokrinné disruptory musia byť prísne regulované rovnako ako karcinogénne mutagénne látky alebo látky toxické pre reprodukciu. To znamená, že potrebujeme reguláciu vo všetkých odvetviach, kde sú v súčasnej dobe prítomné. Musíme sa uistiť, že ich eh, najskôr, čo, čo najskôr vyradíme z používania a k tomu potrebujeme jasné požiadavky na ich testovanie a identifikáciu. Musíme si uvedomiť, že rovnako v prípade mutagénov alebo karcinogénov neexistujú žiadne bezpečné prahové eh, hodnoty vystavenia voči endokrinným disruptorom eh, hranice, ktoré máme teraz, napríklad pri bisfenol A, sú stanovené jednoducho príliš vysoko a štúdie ukázali, nepriaznivé eh, účinky vystavenia bisfenolu A veľmi hlboko pod týmito účinkami, kolegovia, takže by sme vás radi podporili o, poprosili o podporu našeho uznesenia jasné. Tiež by som vás rada informovala o tom, že sme podali niekoľko zlepšujúcich pozmeňujúcich návrhov, o ktorých si myslíme, že lepšie vyjadria frustráciu, ktorú v tejto dobe v súvislosti s nečinnosťou komisie cítime. Na záver by som len rada povedal, že aj keď príjmeme ďalšiu kritickú rezolúciu, nebude to stačiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za skupinu zelených pani Rivasi na 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, e, e, vidím, že e, táto príležitosť je jednoducho zmeškanou šancou na boj proti endokrinným disruptorom VHO od 2013. hovorí o svetovej hrozbe. Sú tisíce publikácií, ktoré hovorí, že to súvisí s chronickými chorobami, obezita, cukrovka, rakovina rovnako naši deti sú ohrozené ehm, to v hračkách, môže to mať dopady na ich eh, metabolizmus, eh, neplodnosť. No a vy, komisia, čo robíte? Vy nič, len získavate čas. Úprimne povedané, eh, vy ste sami povedali, že v roku 1999 bola zverejnená prvá stratégia, ale čo sa odvtedy zmenilo? je potrebné, eh, aby eh, parlament všetko sa obratili na eh, Európsky súdny dvor a ten vám povedal, že máte robiť svoju prácu. Mm. Máte mm, predstaviť definíciu, čo sú to vlastne endokrinné disruptory. No, našťastie sú tu poslanci, ktorí bojujú za ochranu zdravia európskych občanov. Čo vy navrhujete však? Vy hovoríte, že budeme sa riadi princípom otravnej eh, prevencie. No ale keď uh, uh, sa pozerám na expertov, uh, oni hovoria, že je vystavenie tehotných žien sa stále len zvyšuje, rovnako ako celej populácie. No a čo vy urobíte? Nič. Dokonca nepredstavíte ani e, presný akčný plán. Toto uznesenie, ktoré e, predkladáme, hovorí nie, pustite sa konečne do toho. E, v otázkach legislatívu nemáme ani spoločnú horizontálnu definíciu endokrinných disruptorov e, v kozmetike, hračkách, e, v aditívach e, do potravín. E, je to neuveriteľné. No a keď sa pozrieme na hodnotiace testy, e, tak dokonca ani tie e, e, nie sú dostatočné na všetky látky, takže robíme si tú srandu, no už je ďalšie legislatúre, v legislatívnom období. Prosím, zohľadnite uznesenie parlamentu, aby sme prijali definíciu endokrinných disruptorov, aby sme chránili zdravie našich občanov my chceme eh, zdravie našich eh, občanov. Nech sa páči, pani komisárka, môžete odpovedať. Pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za všetky vaše pripomienky. Takmer 20 rokov po prvej unijnej stratégii pre endokrinné disruptory Naďalej tieto zostávajú globálnou výzvou a zdrojom obav mnohých unijných občanov, tak ako ste všetci povedali. Zaznamenali sme síce veľký pokrok, čo sa týka pochopenia a riadenia endokrinných disruptorov. a preto sa mi súhlasím v tom, že je dôležité vystupňovať úsilie na unijnej úrovni. Ako už som povedala, oddelenia komisie začali pracovať na rôznych opatreniach, ktoré boli oznamené v stratégii, ktorá bola minulý rok schválená. Taktiež vystupňujeme naše úsilie, čo sa týka e, súčasne platných politik v súvislosti s endokrinnými disruptormi. Je to oblasť, kde je treba súčinnosť rôznych stratégií. A ja sa spolieham na podporu Európskeho parlamentu, aby sme spolu dobre mohli chrániť občanov aj životné prostredie a taktiež vnútorný trh, e, kde, na ktorý sa môžu spolahnúť podniky a ktorý plní to, čo slúbil. A taktiež mene kolegu Andriu Kajtisa aj vo vlastnom mene vám prajem veľa šťastia vo vašom ďalšom živote, ne už e, smerujete kamkoľvek. Ďakujem pani komisárka, kolegovia. Mám tu jeden návrh uznesenia na záver tejto diskusie od skupiny EPP, SAD, EKR, ALDE, Zelených a GUE. Diskusia sa uzatvára a hlasovať sa bude dnes. Ďalším bodom programu je správa pani Klún ohľadom zredenia prostredia jednotnej európskej nápornej platformy a odozdávam teraz na 4 minúty slovo spravodajkyni pani Klún. Ďakujem. Pán predseda, pani komisárka, mi spravodajcovia k tejto téme. Bol to pre nás všetky veľmi pozitívny spis, spolupráca bola veľmi dobrá. Táto nová platforma chce uľahčiť prevoz tovaru plavnému priemyslu po Európskej únii, tak aby sa zaručilo, že keď loď sa dostane do Európskeho prístavu, že bude mať dispozícii harmonizovanú sadu údajov, ktoré budú poskytované alebo žiadané. Bohužiaľ, v súčasnosti je tu rozdrobená legislatíva a loď, ktorá príde do rôznych prípravov, prístavov do rôznych krajín, sa môže stretnúť s rôznymi požiadavkami, s nejakými dodatočnými požiadavkami v prípade niektorých prístavov. Takže my chceme podporovať obchod, aby bol účinnejší a, a chceme harmonizovať údaje, ktoré sú vyžadované Spolupracovali sme s námornými prístavmi, navštívili sme ich Videli sme, ako to tam priamo vyzerá. Niektoré prístavy skutočne e, sú veľmi na vysokej úrovni a my chceme, aby všetky európske prístavy boli na takejto dobrej úrovni, aby boli súčasťou jednotnej európskej námornej platformy. Takže spolupráca bola veľmi dobrá. Trialógy boli taktiež dobré. Chcem poďakovať pani komisárke za čas, ktorý tomuto venovala, taktiež rumúnskom predsedníctvu. Išlo to veľmi hladko. Jedna z prvých schôdzí, ktoré som tu mala v Európskom parlamente, to náhodou bolo so zástupcom práve tohto priemyslu, ktorý mi porozprával o výzvach a problémoch, ktorým čelia. Takže si myslím, že je dôležité im takto pomôcť. Začali sa aj obchodné rokovania z USA, s Kanadou sme podpísali obchodnú dohodu, s Japonskom ďalej. Takže tam je taktiež dôležitá otázka prístavov, je dôležitá pre spotrebiteľ a európske podniky. Takže skutočne je to pozitívne pre tieto podniky, pre prístavy, je to priaznivé pre všetky strany. Chceme e, vytvoriť jednotnú európsku námornú e, platformu, kde každý rok do tých našich prístavov príde viac než 2 e, milióny lodí. Taktiež sa zníži miera byrokracie zlepší sa konkurencieschopnosť tohto sektora, toto je veľmi dôležité. Harmonizácia požiadaviek e, na oznámenie e, na ohlásené údaje je taktiež veľmi dôležitá. Boli tu nejaké konkrétne problémy, ktoré sa riešili, napríklad, že je treba vychádza z toho, čo už v prístavoch je existujúce. V niektorých prípadoch sa požadovali dodatočné údaje, boli tam nejaké výnimky, ktoré sa požadovali, takže tomu sme mohli vyhovieť, ale na určité obdobie. Ako som povedala, technologická neutralita taktiež bola súčasťou našej diskusie. Som veľmi rada, že taktiež tomuto sa verme v rámci platformy a taktiež e, otázka riadenia Teňoví spravodajcovia o tom ešte budú určite hovoriť. Takže otázka riadenia, spravovania bola pre nás veľmi dôležitá a aj pre hodné spoločnosti. Otázka zodpovednosti, kto má aké úlohy, ako sa dajú vystopovať príslušné osoby. Takže ako som povedala, tá dohoda bola veľmi pozitívna. Ja sa veľmi teším na ďalšiu fázu, implementáciu a na to, aké prídu výsledky, čo sa týka zniženia miery byrokracie, pravodné spoločnosti a taktiež, e, aby sme teda podporili hladkosť obchodu e, medzi európskymi a európskymi prístavmi. Ďakujem, pani komisárka. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, komisia je veľmi spokojná, že zákonodárci sa dopracovali k politickej dohode k tomuto nariadeniu, ktoré vytvára jednotnú európsku námornú platformu. A konečne teraz budeme schopní reagovať na dávnu požiadavku európskeho lodného priemyslu, čo sa týka harmonizovaného prostredia e, poskytovania údajov vo všetkých európskych prístavoch. Predovšetkým sa poďakovať spravodajkyni pani Klún, ale celému, e, alebo čtení spravodajcov výboru TRAN, rada vás dnes vidím, za e, vašu zaangažovanosť a úsilie, pretože vďaka nim sa nám podarilo hladkým a rýchlým spôsobom dosiahnuť dohodu. Vodní operátori trávia 1 až 3 hodiny v každom prístave eh, ohlasovaním určitých údajov a tento čas bude znížený o 60 Tým sa ušetrí každý rok 2,5 eh, milióna hodiny a znižia sa tým pádom aj administratívne náklady až o 725 miliónov do roku 2030 pre lodný priemysel. A toto sa umožní tým, že sa schvália spoločné štandardy a definície v súvislosti s údajmi, taktiež sa, budú, e, sa integruje jednotná európska normálna platforma horizontálnym spôsobom a taktiež tam bude mať ustanovenie ohľadom harmonizovaného rozhrania pre podávanie e, správ. Táto nová platforma taktiež umožní zdieľanie a opätovné využívanie údajov a implementáciu princípov, že sa oznamuje len raz. Potom, čo bude e, táto legislatíva plne implementovaná, tak sa zaručí, že každá loď bude podávať správy rovnakým spôsobom bez e, závislosti od toho, do akého prístavu príde. No a čo sa týka e, novej logistickej siete, tak tá bude mať prospech z účinného toku informácií Lodný priemysel považuje toto nariadenie za jednu z najrelevantnejších iniciatív, čo sa týka zlepšenia operatívnej účinnosti a zníženia administratívnej záťaže. A už lodný priemysel vyjadril svoju veľkú spokojnosť s chystanými krokmi a s týmto kompromisným textom. Ja si myslím, že nie len vyhovuje požiadavkám trojinštitúcií a taktiež námorného sektora, ale taktiež bude pozitívny mm, pre celý logistický sektor, pretože tam bude plynulejší tok a účinnejší tok informácií. Toto bude priamy pozitívny dopad na konkurencieschopnosť a taktiež na um, schopnosť uh, námorného sektora poskytovať multimodálne riešenia. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Teraz budú hovoriť rečníci v mene politickej skupiny, ako pre bude hovoriť pán Van de Kamp v mene EPP. Pán predseda, ďakujem. Veľmi krásne ráno prajem všetkým. A ja chcem poďakovať Deirdre ako spravodajkyni k tomuto dosť komplikovanému spisu. Pán predseda, digitalizácia v transporte, v transportnom sektore, tá e, pokračuje stále viac a dúfam, že povedie k účinnejšiemu a čistejšiemu systému dopravy. Čo sa týka e, jednotnej námornej platformy, tak ako je pekne hovoríme, tam máme rôzne aspekty, ktoré sa schádzajú, alebo všetci sa týkajú prihlasovania lodí v prístavoch, takže nejde tu len o prístavy, o prístavné papiere, ide tu aj o colné papiere, ide tu o nebezpečné látky a sú tam teda rôzne prvky, ktoré sa tu zjednocujú. A keď som mám byť úprimný, tak je treba povedať, že smernica z roku 2010 sa príliš nepodarila a preto táto komisia priniesla novú smernicu, ktorá dúfam prinesie väčšiu jednotnosť a jednoznačnosť. Ja osobne si radia robím obavy ohľadom spolupráce medzi jednotlivými systémami Predovšetkým, čo sa týka tzv. Eh, port community systems. Ako to bude v praxi fungovať? Dúfam, že komisárka jasne dohliadne na implementáciu tejto smernice. No a pán predseda, toto bol môj posledný prejav v tomto parlamente. Chcem vám všetkým srdečne poďakovať za skutočne eh, vynimočnú spoluprácu dvom milým liberálom, pán Telička a pani Bulc. Ďakujem. Vážny pán pán myslím, že ak by bola snemovňa plná, čo žiaľ nie je, predpokladám, že by ste dostali o mnoho hlasnejší potlesk ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov Nera výboru TRAN. Naozaj aj ja môžem na povedať, že aj mne bolo veľkým potešením spolupracovať s vami na úrovni koordinátorov. Ďakujem ešte raz teraz za SAD. Na dve minúty pán Fleckenstein. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni, tieňovým spravodajcom, kolegom, aj tiež aj komisii za dobrú spoluprácu na tejto téme. Hlavným cieľom tohto nariadenia bolo zníženie administratívnych e, záťaží celkom isté sme tieto cieľ splnili. Nariadenie znamená menej byrokracie pre námorníkov, pre um, posádku, taktiež pre orgány v prístavoch, taktiež zjednodušené formality prihlasovania plavidiel, lodí. Tu sa výrazne zlepší inform- výmena informácií um, medzi združeniami um, námorníkov a taktiež medzi prístavmi navzájom. Okrem toho sme zaistili, že budú zaistené kvalitné školenia pre pracovníkov prístavov, ktorí e, budú súčasťou tohto systému. Vieme, že to je alfa omega pre dobre funkčné prístavy, títo dobre, vzdelaní, vyškolení pracovníci. Ale nejde tu len o toto nariadenie, ktoré sa prijíma v kontexte európskych e, námorných prístavov, e, ktorým prinášame zlepšenie. V posledných 5 rokoch sme toho dosiahli aj viac. Napríklad e, balík, ktorý sa týka prístavov, od e, nedávna sa už musí presadovať členských štátoch. Ďalej sme zabránili nutenej liberalizácii, presadili sme finančnú transparentnosť a posilnili práva pracujúcich v tomto sektore. Myslím si teda, že tiež smernica na vykladanie odpadu kde sa upravujú pravidlá. Myslím, že aj tým sme prispeli k zníženiu e, znečistenia prístavov. Chcel by som sa poďakovať všetkým za spoluprácu. Myslím, že aj sami sa môžeme trošku pochváliť. My sme tiež prispeli k tomu, že konkurenceschopnosť európskych prístavov sa posilnila a to je dobré nielen pre, pre moje mesto Hamburg. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu ALD dostáva slova pani Meissner na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, naozaj pre mňa sa dnes uzatvára jedna kapitola, nielen preto, že je to môj posledný prejav ako poslankyne, ja už nebudem kandidovať, ale keď som sa stala súčasťou výboru pre dopravu v roku 2009, spomínam si, e, vtedy kolega STS, e, náš belgický kolega, pracoval na predchádzajúcom zákone, ktorý sa tohto týka, teda išlo o e, nariadenie, ktoré sa týkalo digitálneho spracovania dokumentácie pre prístavy. Tedy sa hovorilo, e, že vznikne národný systém, ktorý sa nebude musieť všade uplatňovať. Už sme zistili, že to nefungovalo úplne optimálne ani v Nemecku, ani inde. Teraz a dnes sme sa posunuli už významne ďalej vpred. Digitálne spracovanie e, dokumentácie sa posunulo na vyššiu úroveň. To je jednoducho a jednoznačne e, lepšia správa pre všetkých aktérov Knut, ty si vlastne povedala presne to, čo som chcela povedať aj ja. Vlastne sme obaja zo severného Nemecka. Ja som chcela upozorniť, že v tomto volebnom období sme naozaj toho presadili veľmi veľa pre prístavy, počínajúc tvojou správou, balíkom pre prístavy ďalej. Ja som mohla byť súčasťou tejto spolupráce, to ma veľmi teší. Potom e, prišla e, moja legislatíva, ktorá sa týkala odstraňovania odpadu v prístavoch a teraz e, dnes sa postavíme k správe kolegyne Klune. Myslím, že teda sme naozaj toho dosiahli veľmi veľa. Aj keď aj vzhľadom na to, že je to môj posledný prejav, chcem sa všetkým poďakovať. E, som veľmi rada, že aj keď je nás tu málo dnes prítomných k tejto téme, bola by som radšej, keby nás tu bolo mnoho viac, ale naozaj ma teší, že takmer všetci, ktorí tu sedíme, e, sme vlastne úzko spolupracovali v posledných piatich rokoch e, na týchto témach, a dokonca aj v desiatich rokoch bolo mi veľkým potešením. Myslím, že Európsky parlament je najdemokratickejšou inštitúciou bolo mi naozaj veľkým potešením byť súčasťou parlamentu, ale som rada, že mám teraz možnosť pozrieť sa na nové možnosti vo svojom živote. E, teší ma, že tu pani komisárka Bulc s nami, teší ma, že aj ty si tu, Pavel, e, že nám ty predsedáš. Myslím, že je to veľmi príjemné, že sa to takto schádzame. Všetci, ktorým nám záleží na budúcnosti námornej politiky v Európskej únii. Ďakujem pekne. Myslím, že tie slova, ktoré som povedala aj na adrese pána Fandekampa, sa vzťahujú aj na teba drahá Gezine. Myslím, že ty jednoznačne si zanechala a za sebou veľmi výraznú stopu tu v parlamente v tejto oblasti a na, tejto, na tomto poli. Mnohým nám tu budeš chýbať. E, ďalej nasleduje za FDD pani Seymour, nech sa páči. Mr. President, thank you. I appreciate the... Ďakujem pekne. Chápem význam tejto správy snahe koordinovať eh, systémy eh, v kontexte námornej platformy. Eh, tešíme, že sa konečne príjma legislatíva na zniženie administratívnej základy, ale mňa znepokojuje ukladanie údajov a taktiež spravovanie nakladania s týmito údajmi. Európska únia totiž bude len taká silná, ako je najslabší článok. Uniformné presúvanie údajov rozhodne nevnímam ako prospešné pre britské prístavy. Väčšina britských prístavov totiž je v súkromných rukách a ešte sama za seba, keďže je to eh, možno môj posledný prejav tu v pléne, chcela by som sa poďakovať eh, všetkým spolupracovníkom parlamentu, eh, vrátane veľmi zdvorilých a trpezlivých vodičov, ktorí mi veľmi pomáhali vo výkone mojej funkcie. Ďakujem. Vždy budem brániť práva tých, ktorým záleží na podpore vízie EÚ. Ak si to želáte. Viem, že mnohí z vás nie celkom chápete, prečo Británia chce odísť z tohto európskeho projektu. K tomuto poviem len toľko, že by ste mali počúvať a nájsť spôsob, ako komunikovať a byť dobrí susedia, keďže strana Brexit už vedie v prieskumoch. Thank you, colleague, and also uh, best uh, wishes uh, to, to you. now the next speaker. Ďakujeme pekne. Ďalej pani Pietikainen. Prístavy sú e, naozaj nevyhnutné na e, zaistenie funkčnosti európskej ekonomiky. Mali by sme urobiť všetko preto, čo len e, môžeme, aby sme uľahčili funkčnosť európskych prístavov, pretože tým priamo ovplyvňujeme aj funkčnosť európskej ekonomiky. Preto sa chcem poďakovať komisii aj spravodajkyni za vynikajúcu správu. Myslím, že to jednoducho a jasne popisuje, čo to znamená, keď e, Európa toho robí viac spoločne, e, že sa tým šetria náklady, že sa zvyšuje efektívnosť našej činnosti, že sa taktiež zvyšuje e, lepšie využívanie kapacit prístavov. Myslím, že je to vynikajúci príklad toho, ako digitalizácia funguje v praxi a čo presne znamená digitalizácia, ako sa môže využívať digitalizácia v spracúvaní výkazov, taktiež v dohľade, to prináša šetrenie nákladov a zlepšenie efektívneho fungovania. Chcela by som predsa len po všetkých týchto chválach spomenúť niektoré aspekty, respektíve želania, ktoré sa týkajú fungovania európskych e, prístavov v porovnaní s medzinárodnými prístavmi v budúcnosti by sme mali viac podporovať obehovú ekonomiku a mali by sme lepšie harmonizovať to, ako sa všetky materiály, ktoré sú k dispozícii prístavov, mali využívať podľa možností čo najviac e, v tomto obehovom zmysle. To znamená, dajme tomu, e, e, ostranie znečistenia súvisiaceho s palivami a taktiež z ropou. Ďalej je lepšie efektívnejšie využívať už platné pravidlá ktoré sa vzťahujú eh, na plavidlá, dajme tomu, čo sa týka eh, prístupu k formám rybolovu, taktiež spracovania odpadu, ktorý vzniká na plavidlách eh, ďalej, čo sa týka ehm, opúšťania prístavov, taktiež obchádzania prístavov, aby sa tam stanovili jasnejšie, ekologickejšie pravidlá. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu nasleduje Demonte. Grazie, presidente. L'avvento delle nuove tecnologie sta mutando. Ďakujem pekne, pán predseda Nové technológie menia úplne všetko, aj mobilitu. Musíme čili týmto výzvam tak, aby Európa mohla byť lídrom. To, čo sme dostali, lebo na prístave je veľmi veľa. Je dobré, že formality budú harmonizované a na to potrebujeme aj e, jednotné rozhrania, aby sa nám to všetko podarilo dobre implementovať. Samozrejme, chceme čoraz lepšiu harmonizáciu medzi európskymi členskými štátmi, ale to znamená veľkú byrokratickú záťaž. Ak ju dokážeme odstrániť, tak zlepšíme mobilitu a zaistíme lepšiu účinnosť pri využívaní údajov. Ja komisárke ďakujem za vynikajúcu spoluprácu a tiež ďakujem všetkým kolegom. A keďže sme tu Európa národov, tak rado by som vás chcela privítať ešte po slovensky, to som týmto urobila a som rada, že všetci sme tu spoločne. Mhm, dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Demonte, slovo má pán Liberacký na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predseda, vážená pani komisárka, ešte, uh, majiteľia lodi a majiteľia lodeníc prístavov sa ma pýtajú, čo nás čaká. A hovorím, je to jednoduché, my navrhujeme pre vás ľudí z prístavov, rybárov, nasledujúcu vec environmentálny jednotný systém, tak pre prístavy, ako aj pre lode. Po druhé, navrhujeme integrovaný systém na európskej úrovni. Ja by som rád presvedčený, že No, to bude čistejšie, eh, bude to znamenať aj menej byrokracie. No a takýmto spôsobom eh, dospejeme na úroveň, ktorá bude uspokojivá pre všetky, takže menej byrokracie, lepšia ochrana. A keď nadviažem na to, čo eh, povedali ostatní, ďakujem pekne pán Van de Kamp, ďakujem pekne pani Meissner, pán Fleckenstein, ďakujem aj vám, Pavel, za našu spoluprácu. Vážená pani komisárka, aj vám ďakujeme za eh, našich spoločných 5 rokov. Všetko najlepšie. Ďakujeme pekne a opäť vám eh, všetko najlepšie kolegovi Liberackému, nielen z výboru, ale aj z predsedníctva parlamentu. Ďakujem a teraz pán Kaputo. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Momentálne je situácia taká, eh, že lodníci a námorníci musia plniť eh, veľmi veľa predpisov, vždy keď chcú zakotviť v prístave. No, slovacie formality sú komplikované, nie sú harmonizované, to je fakt. No a to eh, súvisí s mnohými ďalšími pridanými nákladmi. Námorný sektor musí 4,5 milióna hodín ročne venovať eh, akýmto byrokratickým formalitám spoločné rozhranie to všetko veľmi e, zoštíhli a to bude dobré pre všetkých. No, v Európe e, týmto e, nariadením tie predpoklady, ktoré potrebujeme na to, aby sme robili konečne viac, tak aby v každom európskom prístave bola potrebné pre, pre ložiť jednu žiadosť. Ďakujem pekne, pán Kaputo. A tým je zoznam rečníkov ukončený. A prechádzame spontánnej časti našej rozpravy. Týmto uzatváram možnosť prihlásiť sa. A ako prvý dostá slovo pán Faria na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. A vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. A Európska únia priemysel musí odpovedať na všetky výzvy, tak aby sa stali lídrami. Ja dopravu na mornú a toto nariadenie je dobrým smerom, preto aby sa zaviedli harmonizované pravidla pre organizovanú oznamovacú spoločnosť pri a, do prístavu a ďalšie veci a podanie informácií kompetentným orgánom a prevádzkovateľom prístavov. Tieto jednotné námorné orgány by vlastne mali byť prepojené s národnými systémami, tak aby sme mali celoeurópsky neutrálny interoperabilný systém, ktorý dobro bude využívať technologické výhody. Komisia teraz eh, vyberá odpovedajúce prostredie. Ja si myslím, že je dobré, aby sme mali eh, takéto plne harmonizované prostredie. Musíme mať čo najlepšiu spoluprácu medzi námornými orgánmi, medzi prevádzkovateľmi národnej dopravy a aj prístavov, tak na vnútroštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni medzi členskými štátmi EÚ a na záver ďakujem vám všetkým, vám predseda, pani komisárka a všetkým ostatným, ktorí sme spolupracovali vo výbore. Ďakujem pekne, pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa poslednej mnohí prevádzkovateľia pýtali, nakoľko táto myšlienka, ktorá podľa mňa je správna, sa nemôže zvrhnúť do pozície, že sa administratíva ešte skomplikuje. A to je ten dôvod, prečo tu vystupujem. Chcem pochváliť túto myšlienku. Jednotný námorný portál určite má zmysel má zmysel tu harmonizácia, pretože tu budú jasné jednotné požiadavky e, odných prepravcov. Na druhú stranu vás chcem požiadať, vážená pani komisárka, v Čechách sa hovorí, že cesta do pekiel je dláždená dobrými úmyslami. Ja chcem požiadať, aby mm, tá realizácia jednotného portálu nebude viesť ďalšie byrokracie, takže ak si to postražíme a keď tie požiadavky nebudú premrštené, čo má, aj ten úmysel, a toto by napí, je to tak napísané, tak si myslím, že to je správna cesta. Že harmonizácia na európskej úrovni má svoj zmysel a vytvorí lepšie podmienky pre prepravcov. Ďakujem pekne, pán Eferič, na jednu minútu. Ďakujem pekne. 5 rokov po tom, čo som sem prišiel, je tu krásna symetria. My sme začali počúvať s argumentami o väčšej marginalizácii a spájaní veci. V mojom takmer poslednom prejave sme v podobnej situácii. keď čo to chápem, tak ako povedali mnohí predtým, myslím, že špeciálne to, že rozličné miesta majú rozličné pravidlá. Myslím, že regulácia na boj proti byrokraciu možno bude fungovať. No, že za 5 rokov sa takmer nič nezmenilo, tak mimo tejto snemovne v celej Európe veje vietor zmien. No a si uvedomíte, že zatiaľ čo, a, to necítime tu, tak v tých voľbách, alebo voľby prinesú rôznych poslancov a iných poslancov a iné argumenty. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame na koniec postupu spontánnej časti. A na záver dostane slovo ešte pani komisárka, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, najskôr by som vám rada poďakovala za vaše pripomienky a tie sú úplne v súlade a s našou spoluprácou, ktorá nás viedla tejto veci. Dovolte mi ešte zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby toto nariadenie bolo skutočne pre jednotnú oblasť v Európe. Životné prostredie z toho bude profitovať z toho profitovať naša organizácia, zvýšime účinnosť, no a samozrejme preprava bude ešte účinnejšie. Možno ešte jedno objasnenie, ktoré sa týka systémov, ktorý stav, ktoré ocenil pán Van de Kamp, komisia nevylúči iné možné kanály, samozrejme ohľadom na tom, že rozhrania alebo portály budú dostupné a že prevádzkovateľia budú mať na výber. Bude to na výber, výber pre členské štáty, ale systémy, e, prístavné systémy budú môcť používať Eh, dátové systémy a služby a poskytovať eh, pridanú hodnotu v, prístavu pre, v prístavoch pre prevádzkovateľa, samozrejme za podmienky, že dodržia technické špecifikácie stanovené v aplikácii v vykonávaní tohto nariadenia. Na záver by som ešte raz rada poďakovala pani Klún eh, za vynikajúcu spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom a ďakujem aj všetkým vám, kolegyňa a kolegovia, E, za konštruktívnu prácu, e, ktorá umožnila prijatie tejto legislatívy. Vážený pán predseda, ja vám tiež želám všetko najlepšie, veľa šťastia v nadchádzajúcich voľbách a vážené poslankyne, poslanci. Toto je tiež moje posledné vystúpenie pred týmto parlamentom. Rada by som využila túto príležitosť na to, aby som povedal, že som veľmi vďačná za nie vždy jednoduché dialógy, ale veľmi konštruktívne. A ja, ja si ocením, že nikdy sme neodišli od rokovacieho stola bez ohľadu na to, aké to bolo náročné. A toto je duch demokracie. A e, bez hľadu na to, aké ťažké bolo do, dosiahnutia a riešenie, tak sme ich rešpektovali ako výsledok demokratického procesu. Ja by som teda záver rada pokračovala v tomto duchu a vyzvala aj vás, aby ste v tom pokračovali a musíme zaistiť, aby sme e, prijali dolnú, držateľnú Európu na základe demokratických hodnot. Takže e, ďakujem veľmi pekne. Bolo no, to veľká česť e, s vami pracovať a všetkým vám želám to na len to najlepšie. Ďakujem pekne. Pani komisárka, tliskajú vám, takže je to asi jasné. Vo výbore TRAN to pre nás bolo veľmi príjemných 5 rokov. Pamätám si tie prvé dni po tom, čo vás nominovali a pamätám si tú cestu, ktorú sme ušli, tá bola skutočne veľmi dobrá. No a v nadchádzajúcich mesiacoch vám želám mene celého parlamentu všetko dobré. Pani spravodajkyňa, pani Klún, ešte máte dve minúty na záver k tomuto spisu. Ďakujem, pán predseda. Takže určite z príspevkov, ktoré tu zazneli, ste si uvedomili, nakoľko je to dôležité. Legislatíva je prínosná pre všetkých, pretože sa zníži doba, ktorú potrebujú plavné spoločnosti na podávanie informácií o 60 takže to skutočne prínosné pre všetkých. Chcem poďakovať všetkým za ich príspevky, za ich podporu, za to, že sme sa dostali až sem. Je to rozhodne pozitívny príklad toho, čo Európa dokáže, keď si všetci vykasáme rukávy a spolupracujeme. Je to dôležité pre náš e, lodný priemysel, pre zákazníkov, pre náš vnútorný trh. Je to skutočne Veľmi pozitívny príbeh. Áno, toto je môj posledný prejav. V tomto období dúfam, že v budúcom ich bude viac, ale toto závisí od voličov v Írsku, odkiaľ pochádzam. Ďakujem aj vám za vašu podporu pre moju prácu v výbore TRAN. V oblasti prístavov, taktiež balíček mobility tam bol veľmi dôležitý. Chcem vám poďakovať aj osobne za to, čo ste urobili v oblasti bezpečnosti na cestách. Ja som to veľmi nadšene sledovala. Chcem poďakovať Vimovi van de Kampovi, ktorý bol môjim koordinátorom, líder, tak sme mu hovorili, ale v EPP sa tento pojem až tak nepoužíva, takže ďakujeme za jeho vedenie a úsmernenie za posledných 5 rokov. Gezine tiež ďakujeme za to, nakoľko si angažovane pracovala v oblasti námornej stratégie. Toto skutočne je veľmi blízka aj môjmu srdcu. Takže veľa ľudí sa tu dnes lúči, ale je to veľmi pozitívne, že končíme práve takto. Je to spis, ktorý prinesie veľa dobrého a ide tu presne o to, čo sa snažíme zblížiť rôzne strany, lepšie spolupracovať. Takže ďakujem, pán predseda, a želám vám tiež veľa šťastia do budúcnosti. Ďakujem aj ja vám. Takže dnes skutočne skvelá atmosféra. Prečo by takýchto dní nemohlo byť aspoň 200 za rok? Skutočne tá atmosféra je dnes skvelá. Takže dobre, no je to politický život. Ďakujem pani spravodajkyni. Tiež som rád, s vami spolupracoval v výbore TRAN. Diskusia je uzavretá. Hlasovať sa bude dnes. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu na programe. Správa pána Tanga. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizik ohrozujúcich udržateľnosť. Spravodajca, pán Tang, sedíte tu dobre, takže ideme. Tiež vítam vysokú predstaviteľku, podpredsedničku komisie, pani Mogherini. Takže ideme ďalej. Pán Tang, máte 4 minúty ako spravodajca. You, Ďakujem, pán predseda. Klimatická aktivistka Greta Thunberg bola tento týždeň v parlamente a povedala, zachráňme planétu, ako zachraňujeme Notre Dame. A má pravdu, musíme čeliť najväčšej výzve eh, našich čias. Musíme začať konať kameň po kameni. Toto nariadenie je veľmi dôležité, aby sa zaručila funkčnosť finančného sektora nie len pre zisk, ale aj pre ľudia životné prostredie aby financie boli e, naš, súčasťou nášho riešenia e, udržateľnosti klímy. Od začiatku nám išlo o veľmi jednoduchú vec, aby udržateľnosť bola súčasťou DNA finančného sektora, aby aspekty udržateľnosti boli čo najširšie uplatňované na všetky finančné produkty, na všetky finančné inštitúcie, na e, všetky rôzne účinky. No a ako v prípade iných radikálnych myšlienok. To znie jednoducho, ale implementácia nie je až taká jednoduchá. No ale čo sa týka rokovaní, tak tam táto myšlienka bola široko eh, zakotvená. Udržateľné financie by nemali by zostať len v nejakom zelenom kúte ako prejav dobrej vôle a ochoty, ale zároveň taktiež ako ospravedlenie pre veľkú časť neudržateľnosti, neudržateľných investícií. Udržateľnosť by sa mala diskutovať e, v, na schôdzach manažmentu a správnych rád veľkých bank a investičných spoločností. Malo by byť súčasťou každého kroku rozhodovacieho procesu a finančný sektor by vždy mal na ňu brať ohľad. Takže toto potrebujeme. Potrebujeme rovnaké praco- pardon, e, podmienky pre všetkých, tak aby spotrebitelia sa mohli dozvedieť o týchto aspektov v rámci svojho produktu. Potrebujeme tu mať aj široký rozsah pôsobnosti, aby sa netrestali príkopníci aby to nemalo prínos pre tých, ktorí neplnia to, čo majú. A potrebujeme taktiež široký pojem udržateľnosti, tak aby sa tam zahrňali rôzne aspekty, ako napríklad ľudské práva, biodiverzita, emisie, pracovné podmienky a tak ďalej. Potrebujeme široký rámec, aby sme mohli dobre spravovať rizika a taktiež ich dopad nie len identifikovať dopad rizika, ale taktiež potenciálne kroky, ktorým ich zmierniť tak aby sa nielen identifikovalo aj konalo. Ja si myslím, že táto správa zaznamenáva pokrok na všetky, všetky tieto troch aspektov a toto je dobrá vec a už to má dopad na zmenu mentality v určitej časti finančného sektora, pretože takéto kroky už sa uplatňujú v mnohých prípadoch a len niekedy sú tieto kroky povinné a myslím si, že teraz je na čase ukázať, že toto má svoju sociálnu hodnotu, ale že to má aj svoju ekonomickú hodnotu, návratnosť, že ekonomické a sociálne hodnoty môžu z ruka v ruke. Chcel by som vyzvať Európsku komisiu, aby využila toto nariadenie, aby sa lepšie definovali sociálne dopady investícií, aby sa podporovala dobrá prax, tak aby sme zaručili riadny prechod k udržateľným financiám. No a posolstvo tohto nariadenia o e, zverejňovaní by mali byť zásadné pre finančný sektor, aby financie boli udržateľné, aby sa na tom konečne začalo pracovať. No a pán predseda, ešte na záver chcem poďakovať predstaviteľom parlamentu, komisie aj rady za to, že sme prekonali veľké rozdiely, ktoré medzi nami boli, a to vo veľmi krátkom období. Skutočne všetci vyvinuli obrovské úsilie Chcem všetkým poďakovať z hĺbky môjho srdca. Skutočne si to veľmi cením. Ďakujem. Ďakujem, pán Tang. Aj e, my opetujeme tieto vaše slova. Nech sa páči pani Mogherini v mene komisie. Komisia prežila tento návrh v marci minulého roka toto nariadenie o zverejňovaní informácií je významnou súčasťou Európs- e, informačného plánu o udržateľných financiách. Taktiež je to kľúčové pre Úniu kapitálových trhov, e, tak aby sme zaistili klimatickú neutralitu do roku 2030. Je to tiež významný krok v zmysle dosahovania celkových cieľov a síce e, lepšieho fungovania finančných pravidel. Na základe našich konzultácií vidíme, že nie je dostatočná transparentnosť v tom, ako účastníci finančných trhov zapájajú do svojich politických prístupov dopady klimatických zmien a rizik, ktoré s tým súvisia. Čo sa týka hodnoty investícií, napríklad aktíva, ktoré sú, dajme tomu, umiestnené do území náchylných na záplavy. E, Opremňuje to taktiež, dajme tomu, umiestňovanie úspor. V Európe máme e, chýbajúce investície v hodnote 180 miliard eur každý rok, aby sme E, dosiahli naše cieľe, je to až na úrovni 270 miliard eur, ak zahrnieme aj riadenie vôd, teda spravovanie vodných zdrojov a taktiež rôzne iné prírodné zdroje. A komisia sa zaviazala, že od roku 2021 to zahrnie, ale verejné výdavky to nestačí. Súkromný sektor tiež v tomto má svoju významnú úlohu aby sa presunuli kapitálové toky na odrateľnejšie investície a tiež aby sa znížili negatívne dopady klimatických zmien. Rokovania sa viac menej držali e, tohto prístupu komisie a zaviedli povinnosť zverejňovania informácií o dopadov na udržateľnosť je to z toho dôvodu, že finančné poradenstvo môže ovplyvniť negatívne materiálne dopady na životné prostredie a na spoločnosť bez ohľadu na to, či investičná stratégia sa drží udržateľných cieľov alebo nie. Napríklad investície do aktív ktoré znečistujú vodu alebo e, ohrozujú biodiverzitu. My podporujeme toto rozšírenie, čo predstavuje významné vylepšenie oproti pôvodnému návrhu, keďže by sa tým zvyšila väčšia transparentnosť a lepšie informácie pre koncových užívateľov po všetkých druhoch finančných produktov, čo sa týka aspektov udržateľnosti. Táto dohoda tiež zvýši e, kvalitu informácií. E, tiež sa tým bude presadovať trhová disciplína. Domnievame sa, že sa nastolia zmeny v správaní na finančných trhoch tak, aby sa podporoval prerod k udržateľnej forme ekonomiky ako poprvé. Finančné subjekty budú mať dostatočné stimuly, aby lepšie riadili rizika udržateľnosti, ďalej po druhé lepšie informácie o udržateľnosti finančných produktov alebo finančnom poradenstve. To zlepší správanie investorov a ďalej zverejňovanie negatívnych externalít, dopadov na životné prostredie. Postupne to prispieje k zohľadeniu týchto externalít. Komisia sa chce poďakovať spolu legislatívnym orgánom za to, že rokovania prebehli rýchlo a za to, že sa dosiahla dohoda. Chcela by som zablahoželať najmä spravodajcovi, pánu Tangovi, za to, že viedol túto rozpravu k takémuto úspešnému zdarnému koncu. Toto nie je posledný krok, keďže komisia spolupracuje s legislatívnymi orgánmi na zvyšných častiach tohto balíka čo sa týka klimatickej taxonómie a tiež sa pracuje na implementácii ďalších krokov, ktoré sú súčasťou akčného plánu pre udržateľné financie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani podpredsednička komisie. Teraz nasledujú rečníci za politické skupiny. Najskôr za EPP na dve minúty pani Kajnen. Finančné trhy e, sú mnohonásobné oproti skutočnej ekonomike, teda naozaj záleží na tom, kam mieria tieto finančné toky. V tejto fáze máme zhruba 30 biliónov investovaných do neudržateľných aktív, ktoré závislia od uhlia alebo sú inako klimaticky rizikové alebo rizikové z hľadiska životného prostredia, ale to je dobrá správa. Môžeme tieto investície nasmerovať na tie výzvy, ktoré poznáme čo sa týka zaistenia odhrateľnosti a boja proti klimatickým zmenám. Máme teda dostatok peňazí. Ide o to, ako sa postavíme k informáciám. Preto vnímam toto nariadenie, ktoré sa týka zverejňovania. Vnímam to ako matku e, všetkých finančných regulácií. Ide o to, ako pristúpime k zverejňovaniu, nielen čo sa týka e, ekologických opatrení, ale tiež e, čo sa týka všetkých dopadov a e, činnosti na životné prostredie, teda negatívne dopady, pozitívne dopady a všetko medzi tým. Netýka sa to len klímy, ale týka sa to aj všetkých ostatných aspektov, teda biodiverzita napríklad, nepriame využívanie pôdy, spotreba vody a tak ďalej, aby sa predišlo e, podobnej e, kríze, ako bola tá s palovými olejom a investíciami. Myslím, že teraz môžeme určiť ďalšie smerovanie v tomto sektore. Chcem sa poďakovať kolegom, celému rokovaciemu týmu za tento prínos. Ďalším krokom je rozšírenie rozsahu pôsobnosti, tak aby to zahrňalo investujúcu firmu, tak aby investori mali dostatočné informácie a tiež, aby to obsiahlo všetky súvisiace firmy na všetkých úrovniach výrobného reťazca, tak aby sme naozaj mohli hovoriť o ekologickom účtovníctve a tiež, aby sa mohli tieto informácie využiť pri rozhodovaní o investovaní. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Spolutovanie musím skonštatovať, že tu nevidím pritomnú ani pani Beres, ani pani Víring, preto prejdeme ďalej. zo známe rečníkov dostane slovo pán Karty za GUE NGL. Thank you, thank you, Chairman. Um, it's a Ďakujem pekne. Je veľká škoda, že nedokážem podporiť v hlasovaní tento návrh napriek snahe progresívnych síl v parlamente vrátane spravodajcu, ktorého mocenie tie pravicové skupiny a rada obmedzili rozsah pôsobnosti tohto návrhu natoľko, že zverejňovanie a požiadavky sa budú zťahovať len na malý eh, podiel finančných produktov, a teda banky opäť uniknú bez povinnosti pôvodná správa bola o mnoho e, širšia, než to, čo sa teraz vnúcuje členským štátom, ktoré sú odhodlané e, úplne sa vyhnúť akýmkoľvek krokom, ktorý sa týkali klimatických zmien. Zverejňovanie to nie je veľké riziko, je toto úplné minimum, čo môžeme požadovať finančného sektora, ktorý robí také veľké škody na našej ekonomike a životnom prostredí. Teraz opakujem ešte raz, e, vedecká zhoda panuje v tom, že máme do roku 2030 možnosť konať, aby sme presadili e, prerod vo všetkých sektoroch ekonomiky a chceme obmedziť globálne oteplovanie na 1,5 stupňa. To je len uh, už 11 rokov od teraz. Tak ako sme videli v iných hlasovaniach o udržateľnom balíku financovania, naozaj niektorým vôbec nezáleží na budúcnosti našej planéty, na budúcnosti našich detí a vnúčat. Pán predseda, možno toto je moje posledné vystúpenie v tomto voľbnom období. Dúfam, že ďalšie volebné obdobie parlamentu sa využije na to, aby sme opäť nadvezali kontakt s občanmi v Európe, dôjde k veľkým zmenám, budú potrebné veľmi zásadné rozhodnutia v ďalšom období. Musíme sa rozhodnúť, či chceme naozaj skutočne konať v snahe zachrániť klímu, alebo či zaťažíme firmy a, a rodiny e, uhlíkovou, daňou a podobne. Musíme sa rozhodnúť, či chceme podporovať rodiny, alebo či chceme naďalej e, ponechať voľnú ruku všetkým tým supom v súkromnom sektore. Či sa chceme zamerať na vytváranie uzrateľných pracovných miest rastu, alebo či chceme investovať 13 miliard eur e, do vytvorenia európskej armády. Ja dúfam, že sa nám spoločne podarí zaistiť lepšiu budúcnosť pre Európsku úniu a že príjmeme tie správne rozhodnutia. Ďakujeme pekne, pán Karty. Prepáčte, hľadal som vás v radoch zelených. Myslím, že to vyplýva z nedostatočného spánku v posledných týždňoch. Ospravedlňujem sa. Teraz teda naozaj dostanú slovo zelený, konkrétne pani Scott Kato vystúpi v mene zelených. Ďakujem pekne. S potešením e, som si vypočula v útorok, e, Greta Thunberg bola naozaj e, veľmi pozbudivá, ale taktiež odsúdila pokrytectvo politikov, ktorí vyslovujú slovne znepokojenie a pritom činy chýbajú Myslím, že Gretu by potešila Európska agenda, čo sa týka udržiteľného financovania. Je to jeden z najslobnejších krokov z snahe pomôcť klíme. Som hrdá na to, že opäť Európska únia je v tomto smere globálnym lídrom. Tentokrát sme poprvýkrát odsúhlasili povinný režim zverejňovania informácií pre finančné trhy. Občania by mali očakávať tú istú transparentnosť, keď si budú kupovať finančné trhy, ako keď si kupujú potraviny. Dajme tomu, keď e, sa nájde e, konské meso v lazani, to je škandál, ale nemali sme možnosť dozvedieť sa, či naše e, dôchodkové formy, fondy sa investovali do veterných fariem alebo do pestovania palmového oleja. Je mi veľmi ľúto, že rada nedokázala ostať na rovnakej úrovni ako ambície parlamentu. Niektoré rizika odzrateľnosti a taktiež dopady investícií sa schovajú pred občanmi Taktiež e, sú tu rôzne ďalšie výnimky, e, vďaka čomu firmy naďalej si budú môcť zvoliť možnosť e, zastrieť a taktiež zatajiť niektoré aspekty investovania. Tisíce demonstrujú na uliciach za záchranu klímy a preto chceme vyzvať členské štáty aj parlamenty, aby týchto občanov počúvali, aby naozaj presadili udrateľný prerod a aby náš finančný systém bol tiež v tomto smere využitý na dosiahnutie týchto cieľov. Ďakujeme pekne. Teraz za EFDD dostane slovo pán Etheridge. Thank you, sir. Um, as this... Ďakujem pekne. Keďže to naozaj je môj posledný prejav, tentokrát upustím od formalít a poviem, že kombinácia financií a politiky nie je dobrý krok aj keď to ste odo mňa zrejme očakávali. Chcel by som povedať, že mi bolo veľkou cťou v posledných 5 rokoch zastupovať svoj región tu v parlamente. Región, ktorý naozaj milujem. Myslím, že máme za sebou veľmi plodné diskusie. Zazneli rozličné hlasy. Dúfam, že všetci sa posunieme z tejto úrovne a pokúsime sa presadzovať záujmy svojich krajín, svojich národov. Chcem všetkým zaželať slobodu, šťastie a chcel by som, ešte povedať, e, že pre mňa osobne to e, často boli nelaké chvíle. Vďaka priateľom, vďaka kolegom som to zvládol, vďaka svojim rodičom, ktorí sú moji skutoční hrdinovia, som to tiež zvládol. E, naozaj vám želám všetko dobré, bez úradu na to, aké politické farby predstavujete. Pán Etheridge, aj ja môžem eh, vlastne len opätovať tieto vaše slova a ja vám želám všetko najlepšie. Rodičia sú naozaj našimi hrdinami. Ďakujem pekne. A teraz mene skupiny SAD dostáva slovo pani Winter. Nech sa páči. Áno, vážený pán predseda, milé kolegyne a kolegovia, ja by som rada najskôr môjmu sociálno-demokratickému kolegovi Polovi Tangovi poďakovala za vynikajúcu prácu, spravodajcu a za jeho neúnavný, neúnavné nasadenie my dnes robíme jeden dôležitý krok, a totiž aby všetci aktéry na finančných trhoch v budúcnosti eh, transparentne a udržateľne informovali. Nož, prevčerom tu bola Greta Thunberg v Európskom parlamente vo výbore pre životné prostredie. Ona jasne ukázala, že musíme konať, keď chceme zabrániť klimatickej katastrofe. No a nestačí, ak pán Weber eh, je tu, spraviť pár fotiek pre sociálne médiá, ale súčasne zabránil vystúpenie tohto dievčaťa tu na plene. Máme tu problém s implementáciou a s uznaním. Konzervatívci hovoria udržateľnosť áno, ale nie proti odporu priemyslu a finančného priemyslu. No a ukazuje sa často, že tu ide o greenwashing a udržateľnosť nie je skutočným politickým cieľom, nie ekologická udržateľnosť, nie sociálna udržateľnosť. Prednedávno sme to videli aj tu v parlamente, v prípade taxonomii, dôležité, naše dôležité návrhy, konzervatívci zavrhli e, pozmeňujúce návrhy, ktorým by zavedli definície toho, čo je skutočne udržateľné a čo nie je udržateľné. Takže čo treba robiť? E, poprvé, nový parlament kolegyne a kolegovia, ktorí tu eh, budú dnes zodpovednosť musia pokračovať. Dnešok je dôležitý krok, ale nie je to dosť. Eh, musí ísť ďalej o udržateľné hospodárstvo a k tomu patrí, eh, že banky musia prijímať opatrenia na predchádzanie rizikám, to znamená navýšenie vlastného kapitálu, no a rozhodovať sa pre tých v európskych voľbách, ktorí sú pre sociálnu, ekonomickú a ekologickú udržateľnosť. Ďakujem pekne. A pani Bereš prišla, takže máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička. A toto nariadenie je jeden z posledných textov, ktor- ktorom bude hlasovať a tento Európsky parlament. A ja neviem, či by som mala hodnotiť bilanciu odchádzajúcej komisie, ale je to jedna vec. A je to e, to manželstvo medzi otázkami ekonomickými a ekologickými. E, no, pán Dobrovský sa ďalší e, sa zaistili za tento úspech, no, keď počas rokovaní pod vedením Pola Tonga sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v tomto texte. Najdôležitejšou časťou je rozsah pôsobnosti, máme veľké očakávania, a tak aby všetky finančné produkty museli splňať povinnosť disclosure. Je to ambiciozne ambiciozný cieľ pre udržateľnosť. No, komisia sa že transparent, povinnosť transparentnosti pre všetkých aktérov v zelenom finančnom sektore. To je prvý krok proti greenwashingu, ale sú tu ďalšie rizika v detailoch. Eh, Riaditeľi a vedúci fondov investujú len okrajovo do ekológie, ekológie. Eh, my musíme práve naopak eh, nútiť, prinútiť celý sektor, aby zverejňoval informácie o ekologických dopadoch ich investícií. Treba reformovať celkovo finančný sektor, správa tiež hovorí o due diligence, to znamená hodnotiť ich dopady na transparentnosť, ale tiež o zmenu praktik treba umožniť spotrebiteľom, aby si vedeli lepšie voliť svoje investície. Je to veľmi dôležitá etapa, ktorú musí sledovať po ktoré musí ísť budúci Európsky parlament. Ďakujem pekne, pani BRS. Týmto uzatváram čas na žiadosti, podávanie žiadosti do spontánnej časti rozpravy. Ako prvá dostáva slovo pani Grapíny na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený, vážená pani komisárka, vysoká predstaviteľka je to škoda, že je nás tu dnes tak málo, keď hovoríme o takomto dôležitom nariadení, o udržateľných investíciách. E, všetci vieme, že udržateľné investície do financovania e, súvisia s udržateľnosťou investícií v európskej politike. Máme politiku pre reindustrializáciu, ktorá veľmi úzko súvisí s týmto nariadením. Ja som veľmi rada, Hm, že v poslednej minúte budeme môcť hlasovať ešte o tomto nariadení. Nemalo by to byť žiadne financovanie bez udržateľnosti, ale musíme informovať spotrebiteľov, pretože my musíme vedieť všetko predtým, než sprístupné financovanie musí to byť lepšie. E, riadenie rizik, dlhodobé rizika však treba vedieť informáciami Ďakujem pekne. Ja, ja som medzi časa ani sa kvôli tomu už neskoro prišla, ale to urobím aj v prípade Vírenka, ktorá prišla aj skupiny Alta, takže máte dve minúty. Nech budeme pokračovať so spontánnou časťou rozpravy. Nech sa páči. beste Vážení kolegovia, ušli sme dlhý kus cesty a už máme teraz výsledok na stole. Je to dobrý výsledok. Predovšetkým negociátori z Rady a komisie. Ja vám chcem poďakovať za dobrú spoluprácu, za vašu chladnokrvnosť a za spoluprácu, ktorú ste mali v priebehu týchto rokovaní, ale predovšetkým za vašu víziu a za to, ako ste ju pretlačili. Milí kolegovia, Eh, rokovali sme niekoľko rokov s jedným eh, cieľom, aby sme každý rok eh, vybrali 180 miliard eur na naše klimatické ciele. A toto vyzerá, že sa nám to podarilo a ja som osobne skalopevne presvedčená, že dnes sme položili prvý kameň pre udržateľné investície, pre udržateľnú budúcnosť, ktorá dá našim deťom a vnúčatám rovnaké šance, ako mala naša generácia a nie je tu nie je o 5 minút 12, ale o 10 minút 12. Mali sme zasiahnuť už dávno a nepremyslene e, finančný sektor sme e, zaťažovali. Ja chcem povedať, že za toto vy aj my zaplatíme účet. Jediné riešenie je e, štruktúrálne riešenie. Musíme dávať pozor na udržateľnosť a jedine takto môžeme odvratiť finančnú a environmentálnu e, krízu. Chcem poďakovať spoluspravodajcom. E, som veľ... Toto je posledný krát, čo sa tuto vyjadrujem v parlamente. Ďakujem. Áno, ďakujeme, ja myslím že opäť je to vzájomné. Ďakujem za to, že ste boli takou dobrou kolegyňou. Pán Kaputo teraz na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je môj posledný prejav v tomto legislatívnom období. Ja sa teším, že môžem hovoriť o tejto téme, ktorá súvisí s ekologickou udržateľnosťou, Paríska dohoda je pre nás dôležitým eh, základom zeleného hospodárstva. To je jedinou dobrou stratégiou pre milióny nových pracovných miest, ktoré potrebujeme. Musíme ísť týmto eh, smerom a tým komunikácie, informácie o rôznych finančných produktoch, eh, ktoré sú k dispozícii. Môžeme reňovať a, potrebujeme a preto finančné inštitúcie musíme zaviazať aby sociálne, ekologické a iné problémy eh, zohľadňovali, ktoré sú dôležité pri dosiahnutí udržateľnosti. Nestačí len daň na uhlie, ale v rámci agendy Európskej únie musíme robiť viac a prispieť k tomu, aby ciele udržateľnosti eh, z roku 20 všetci dosiahli na základe parížských eh, Eh, do júla. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, v mene Európskej komisie a konkrétne mene predsedu Dombrovský, sa ktorého tu zastupujem, som chcela poďakovať a spravodajcovi pánu Tangovi a všetkým za vaše pripomienky. Ja som presvedčená o tom, že to uznesenie bude prijaté a rovnako súhlasím so skutočnosťou, že to bude veľký krok vpred a dobrý spôsob dosahovania dobrých výsledkov tejto téme. Toto eh, zaistí rýchly vstup do platnosti legislatívneho balíčka, ktorý predstavuje pre nás eh, prioritu je dôležité eh, ministrovať dopady, ktoré investície majú na životné prostredie a spoločnosť. Prijímaním vysokých štandardov udržateľnosti tým zvýšime transparentnosť, spolahlivosť a atraktivitu udržateľných finančných produktov. rovnako to umožní zvýšiť podporu investičných stratégií. Takže my sme presvedčení o tom, že toto má potenciál e, priniesť zmenu správania e, v finančných trhoch a že investori môžu podporovať investície do uzdateľného hospodárstva a to bude veľmi dôležitý krok vpred e, v rámci našej agendy udržateľnosti. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Pán Tang, máte ešte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som rád povedal, že som veľmi rád, že komisia predložila akčný plán pre udržateľné financovanie. Myslím, že to je zásadná zmena pod vedením Valdisa Dombrovskisa, ktorú si veľmi vážim a ja budem veľmi rád, bude môcť prispieť s ostatnými k prvým krokom. Federico Mogherini má pravdu, nie je to posledný krok, vôbec nie, tak ako povedal pán Karty. Musíme sa tomu ďalej venovať. Ale ja dúfam, že tieto prvé kroky, tento prvým krokom, jasný signál pre finančný sektor, že to sa mení, že sa meníme smerom k udržateľnému financovaniu. Toto bude jasný e, smer No a ja sa veľmi teším e, na prácu v ďalšom parlamente, ak nie mimo parlamente, e, na tejto zmene, ktorú potrebujeme. Hm, tiež som sa naučil, že prichádza zmena európskeho hospodárstva. My sa musíme e, zbaviť tej anglosaskej americkej tradície rýchleho postupu, či veci, tak finančné spoločnosti aj podnikatelia sú len aktérmi v hospodárstve ekonomických stimulov. My sa musíme vrátiť k európskemu modelu, kde spoločnosti, finančné inštitúcie, riadiace orgány budú zohľadňovať záujmy všetkých všetkých aktérov potrebujeme tak, aby všetci boli súčasťou našej spoločnosti a podľa toho aj konali. A toto je zmena, ktorú potrebujeme a ja myslím, prebieha. Ja už vidím, že táto zmena reálna. Ja už vidím tých priekopníkov, možno pretože som politika optimista, ale vidím dobré znaky tejto zmeny a je mu veľmi vítané. A bude vítané toto na zaistenie spravodlivej spoločnosti. Ďakujem pekne. Správa o správe, alebo teda rozpráva je týmto ukončená a o správe sa bude hlasovať dnes. Takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu e, nášho programu a to je Čína, e, konkrétne situácia náboženských a etnických menšín. Sú tu viacerí autory. No a ako prvý dostáva slovo pán Belden na jednu minútu. Ja... Ďakujem, pán predseda. V mojom poslednom príspevku na plenárnej schôdzi chcem opäť obhajovať e, ochranu e, zo strany Európskej inštitúcie, čo sa týka náboženskej slobody v Číne, aj po voľbách aby sme sa tým naďalej mali zaobarať. Čo sa týka totalitnej protináboženskej e, agendy prezidenta Xi, tak toto je veľmi dôležitá téma pre aj nadchádzajúci summit medzi EÚ a Čínou. Je, ako môže prezident Xi kombinovať svoj e, sen s masovým zatváraním e, aktivistov. Viac než miliónov kresťanov je prenasledovaných kvôli svojej viere, vrátane e, vodcov církvy. A pán predseda a pani e, predstaviteľka. Toto rozhodne nie je civilizácia a tento e, čínsky sen má e, dopad skutočne na všetkých týchto ľudí. Ďakujem a Boh vám žehnaj. Ďakujem. Pán Bütikofer tu nie je, takže prejdeme k ďalšiemu autorovi. Je to pán Šolc na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. V rámci strategického partnerstva je dôležité mať politickú vôľu a odvahu a aj múdrosť hovoriť o témach, v ktorých obaja partnery majú rôzne prístupy a rôzne názory. A ja mám veľké obavy, keď počujem ohľadom zmien vo význame ľudských práv v krajine, s ktorou som už celé 10 ročia priateľsky zviazaný. A ke, bola uzavretá 9. apríla, alebo bola podpísaná e, charta e, ľudských práv na OSN, no, pardon, na, na samite medzi EÚ a Čínou, a toto ma povzbudilo, taktiež bola e, umožnená misia do autonómneho regiónu Xinjiang. A Čína predsa nepotrebuje rezignovať na vlastnú rôznorodosť. Dôvera v demokratickú účasť ľudí e, na rozvoj spoločnosti si vyžaduje transparenciu a to, čo sa deje v e, táboroch v Xinjiangu, to si treba preskúmať práve preto, že e, je treba rešpektovať čínsku ústavu pretože v žiadnom právnom štáte nemôže polícia e, ľubovoľne zadržiavať e, podľa obdobie ľudí vo väzbe na základe vykonštruovaných obvinení. A ja si myslím, že toto je veľký protiklad e, k Číne, ktorá je moderná, ktorá sa otvára obchodu s našimi ekonomikami. Ja si myslím taktiež, že je potrebné zaručiť riadnu ochranu údajov a súkromného e, sektora predovšetkým pretože prichádzajú nové digitálne e, výzvy. Ďakujem. Pán Bütikofer, máte minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel pár sekúnd neskoro. Predovšetkým by som chcel poďakovať kolegom, a kolegyňam z rôznych politických skupín za to, že sme v oblasti ľudských práv vzhľadom na náboženské etnické menšiny v tomto parlamente našli veľký konsenzus. No a možno nie vždy to vyjadrujeme rovnako, ale všetci vieme, že čo sa týka vzťahov medzi EÚ a ľudovou republik- Čínskou ľudovou republikou, sú ľudské práva zás- zásadné a nikdy nemôžu byť až na druhom mieste a nikdy sa na nich nedá zabudnúť. A preto by som chcel spomenúť dve osoby. Pán predseda Tusk, ktorý na poslednom samite s Čínou jasne dal najavo, že aj on to takto vidí a ja by som si želal, aby všetci európsky lídri hovorili takým jasným jazykom a taktiež pán Tis, ktorý jasne povedal na BBC, že vôbec nevie, že v Číne sú nejaké také tábory, o ktorých teraz hovoril kolega Scholz. Takéto trápne podliezanie za účelom vlastného zisku a takáto ignorácia ľudských práv, toto v Európe vôbec nie je možné. Ďakujem. Prosím, kolegovia, rešpektujme pridelený rečnícky čas, pretože sme pod časovým tlakom. Takže prosím, minútu a pol len. Pán Leinen. Ďakujem. Pán Mogherini, určite si spomínate, že na prvej schôdzi v tomto parlamentnom období som vás požiadal, aby ste vypracovali novú stratégiu pre Čínu a EÚ. A to nie len z dôvodu hospodárskych vzťahov, ale aj z dôvodu politických vzťahov. A ja vám teraz ďakujem za to, že ste to urobili. Máme obnovenú stratégiu EÚ Čína, ktorá presnejšie skúma, čo sa deje v tejto veľkej krajine, ako sa k tomu postavíme. Čína zažila obrovský hospodársky rozmach. Toto má skutočne veľký dopad. Mm, Vyťahlo to 700 miliónov ľudí e, z chudoby, ale je tam taktiež obrovský prepad, čo sa týka ľudských práv a možností miestnych ľudí. No a vieme, že na pos, že od, na poslednom e, stretnutí strany už e, v podstate to vyzeralo tak, že strana rozhoduje úplne o všetkom a taktiež sloboda vyznania je pod tlakom, napriek tomu, že je zaručená v čínskej ústave. Prednedávnom sa odohral summit a taktiež tam zaznelo, že e, ľudské práva sú univerzálne a sú ne upierateľné, ale Čína má veľkú sílu a Európska únia musí byť v predných líniách, čo sa týka obrany ľudských práv. Aj treba tlačiť na Čínu. Ďakujem kolega Leinen, teraz pani Šojdrová na dve minúty. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Máme tu návrh uznesenia, ktorý upozorňuje na žalostnú situáciu náboženských etnických menšín v Číne. To nie je poprvýkrát. Opakovane sa vraciame k nepriateľnej situácii, ktorá panuje v Číne. V tejto najľudnatejšej krajine na svete, v krajine, ktorá má bohaté duchovné tradície. No ja som veľmi rada, že sme našli taký široký konsenzus a chcem spoluautorom poďakovať za to, že Napriek rôznym prístupom sa nám podarilo nájsť konsenzus, pretože to dôležité. Čína je pre nás dôležitá a je treba, aby rešpektovala vlastnú ústavu, právu, právo na slobodu vyznania, pretože zatiaľ to tak nie je. Kresťania sú prenasledovaní, kostoly sú ničené, duchovní sú zatýkaní. V mojej vlastnej krajine, v Českej republike, máme viac než 100 až žiadateľov o azyl z Číny, toto uznesenie upozorňuje na prenasledovanie etických menšín, ako, akými sú Tibetania a Ujgurovia. A Ujgurovia sú na vyše obeteho nedávno obnoveného systému koncentračných táborov a taktiež elektronického sledovania a v tejto súvislosti spomíname konkrétne prípady ľudí a žiadame ich okamžité prepustenie. Do všetkých uvediem napríklad doživotne odsúdeného ujgurského ekonóma, intelektuála, ochrancu práv ľudu, Ilhama Totyho. Dočkame sa niekedy jeho prepustenia? Snaď áno, tak ako sme sa dočkali, dočkali prepustenia Nelsona Mandelu alebo Václava Havla. Žiadame sankcie pre osoby, ktoré sa podielajú na súčasných represáliách v provincii Xinjiang. Takže taktiež súhlasím s vyslaním nezávislej misie do tejto provincie. No a šanca, že čínsky režim sám obnoví dodržovanie ľudských práv nie je veľká, preto Európska únia musí trvať na svojom. Ďakujem. Ďakujeme pani Grisbeck na minútu. Summit EU Čína v apríli v nás zanechal dostrpký dojem e, z oči v oči e, čínskemu gigantu e, otázky ľudských práv, práv náboženských menšín rozhodne sú bagatelizované Ehm, aj keď e, vo vyhlásení je to spomenuté veľmi mierene, že e, všetky ľudské práva sú všeobecne platné, neoddeliteľné, e, neoddeliteľné a ehm, platné pre všetkých, predsa len chýba tam ráznosť, sloboda menšín, ksiomov Ujgurov, ďalej otázky ničenia kostolov, ďalej mučenie, potláčanie práv, nútená sinizácia a ďalej, eh, čo sa týka autonómneho režimu Tibetu, tam Peking eh, presadil opatrenia sledovania, kontroly, eh, obmedzil prístup takýž medzinárodným pozorovateľom. Teda Tibete nemajú obmedzené práva. My neustále odsudzujeme to, že medzinárodní pozorovateľe neboli prepustení spolu s kolegom Tomasom Manom, ktorý je vedúcim našej pozorovateľskej skupiny. Otázky ľudských práv sú naozaj E, také, o ktorých sa nemôže rokovať. E, chcem sa poďakovať e, za to, že môžeme sa v tejto téme vyjadriť. Je to moje posledné vystúpenie za tri volebné obdobia. Mala som možnosť zastupovať tu svojich voličov. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, s ktorými sme spolupracovali. Chcem sa poďakovať všetkým spolupracovníkom. Týchto 15 rokov v službách Európy pre mňa bolo veľmi bohatých práve vďaka vám všetkým. Ja budem v tomto boji pokračovať v snahe slúžiť humanizmu Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne a je za mňa všetko najlepšie. Pani kolegyňa, pán Kelam je ďalší. Ďakujem, pani komisárka. Toto je jedna z posledných eh, eh, súborov tém, ktoré sa týkajú naliehavých udalostí eh, v tomto mandáte. Ale posolstvo je veľmi urgentné a naliehavé náboženské slobody a práva etnických menšín sú čoraz viac potláčané v Pekingu. Sloboda svedomia e, naozaj je e, na úplne nových najnižších úrovniach. E, režim uplatňuje veľmi prísne kontroly. 7 tisíc krížov bolo ostranených z kostolov v poslednom roku. Zdá sa, ako by čínsky komunistický režim chcel vykonávať absolútnu kontrolu nad kostolmi a nad všetkými vierami. Veľmi alarmujúca je tiež situácia národnostných menšín, najmä Tibetanov a Ujgurov. Ale tieto obavy, ak ich iba vyslovíme, to nestačí. Je naliehavo potrebné, aby rada, teda členské štáty, aby si plnili svoje povinnosti predsudovať ľudské práva, demokraciu a spomínať to vo všetkých externých vzťahoch bez výnimky. Môžeme naozaj presadiť zmenu tým, že nebudeme uspokojení len 37 kolami dialogu o ľudských právach, tým, že budeme zdôrazňovať voľný prístup do všetkých regiónov aj Tibetu. Pán kolega, prosím, uzavrite to, hovorí predseda. Taktiež, že adresujeme osobné sankcie voči zodpovedným štátnym úradníkom Číny, ktorí majú na svedomí porušovanie ľudských práv. Ďakujeme pekne. Je mi naozaj veľmi ľúto, kolegovia, ale musíme sa držať disciplinovanie rečníckého času. Máme obmedzený čas dispozícii. Vzhľadom na blížiace sa hlasovanie, prosím láskavo naozaj, aby sa všetci držali prideleného rečníckého času na minútu. Prosím, naozaj na minútu, pán Bajný Holcer. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. To, ako sa vyvíja Čína a ako vnímame naše vzťahy k tomuto regiónu, to bude zásadne určujúce pre budúcnosť Európskej únie, nielen ekonomicky, ale aj spoločensky. Vývoj v tejto krajine ktorá je jednej z najvýznamnejších aktérov na multilaterálnej úrovni. E, vnímame s obavami medzinárodné dohovory, e, sú síce formálne uznané, napriek tomu však dochádza opakovane k porušovaniu základných práv a slobôd, Konkrétne bol v posledných dňoch odsúdený Benitaj, ďalej dochádza k systematickému porušovaniu náboženských slobod. To sa týka všetkých eh, moslimov, kresťanov, buddhistov. To, čo sa deje v provincii Xinjiang eh, a ako sa zaobchádza s moslimskými Ujgurmi v priebehu posledných rokov, to je naozaj neprestaviteľné. Je eh, naozaj hrozné, ako sa predstavujú represálie voči nim iba tým, že to okamžite e, dokážeme zastaviť, e, zabraníme tomu, aby sa to ďalej šírilo. pantanok. ďakujem. Diskriminácia etnických a náboženských menšín, to nie je nový fenomén v Číne. V posledných správach však sú natoľko znepokojové udalosti a informácie, že je e, treba zostriť úsilie viac ako milión etnických Kazachov, Ujgurov a iné menšiny sú nútené zúčastňovať sa programov pre výchobných táboroch a taktiež sú sledovaní. Vzťahy s Pekingom sú na úrovni návštev, ale takáto návšteva by mala zmysel iba, ak by bolo možné navštíviť aj tieto prevýchodné tábory a preskúmať eh, tamojšiu situáciu. Tiež chce vyslať eh, osobitného vyslanca eh, Únie pre náboženskú slobodu, aby vyslal misiu do tohto regiónu. Európska únia musí zvýšiť svoje úsilie, aby sa skutočne dodržiavali ľudské práva a slobody v Číne. Zjal za vlády aktuálneho prezidenta sa to skôr uberá opačným smerom k horšiemu. Ďakujeme pekne teraz pani Scháke na minútu. Ďakujem. V súčasnosti zhruba milión ľudí v Číne je zadržiavaných v táboroch, ktoré OSN označilo za politicky indoktrinované tábory a sú to zóny, kde neplatia žiadne práva. Nemôžem zatvárať oči pred takýmto dianím pred eh, snahami eh, našich firiem len sa obohatiť na podnikanie s Čínou. Postupne totiž čínska vláda buduje systém rozsiahleho sledovania nad tými, ktorí žijú v provincii Xinjiang. Takéto opatrenia zahrnajú využívanie spywareu. To predstavuje veľmi vážne porušovanie ochrany súkromia týchto ľudí. Nová stratégia EU Čína, tá je nariehavo potrebná, aby mala obsahovať v prvom rade otázky tzv. zdieľaného spoločného záujmu. Myslím, že ľudská práva by mali byť na prvých priečkách. Nemôžeme sa len venovať prázdnym slovám. Musíme eh, naozaj presadzovať eh, tematiku ľudských práv na najvyššej úrovni eh, priamých kontaktov, čiže nalehvo potrebné povenovať sa aj komerčným trhom techniky sledovania. Ďakujem pekne, pán Solé, na minútu. Prípad Číny a potláčanie eh, práv náboženských menšín, etnických menšín, to je vynikajúci príklad, eh, ako Európska únia musí konať konzistentne a rázne v snahe brániť ľudské práva bez ohľadu na to, aký veľký, mocný, strategický je náš partner a krajina, v ktorej dochádza k takémuto porušovaniu ľudských práv. Ľudské práva totiž sú všeobecne platné a porušovanie ľudských práv nemôže byť eh, vážnejšie alebo menej vážne v závislosti od toho, ako veľká krajina to je, alebo ako je ekonomicky silná. Tam, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv a kedykoľvek tomu dochádza, musíme na to upozorniť veľmi rázne a konať konzekventne. Žiaľ, príliš veľa menšinových skupín náboženských e, e, alebo etnických či iných je prenasledovaných na svete iba preto, že chcú zachovať e, svoju vlastnú identitu a kultúru. Nesmieme predtým zatvárať oči. Krajiny, ktoré vnúcujú jednotnú identitu, jeden jazyk, jednu kultúru, jedno náboženstvo všetkým eh, svojim národom. Možno sú veľké, ale rozhodne um, to nie sú uh, krajiny práva. Ďakujeme pekne, pán Preda. Ďakujem. Už celé mesiace sa snažíme presadiť eh, uznesenie k tejto téme na program plenárky. Som veľmi rád, že na tejto poslednej plenárnej schôdze sa nám to podarilo zaradiť na program. Už sme aj v iných kontextoch eh, zopakovali, že porušovanie ľudských práv Číne sú naozaj veľmi vážené a zjavné. Už sa tu spomenuli konkrétne prípady 10 miliónov Ujgurov a ďalej Kazachov, ktoré sú udržiavaní v eh, tzv. prevýchovných táboroch, eh, ďalej Tibetania si sú vystavení fyzickému násiliu, ďalej svojvoľnému zadržiavaniu, zatýkaniu kvôli výkonu svojich náboženských praktík. Ďalej kostoly sa ničia, rôzne iné e, náboženské miesta sú tiež ničené. Toto všetko je súčasťou režimu čínskeho prezidenta. E, tiež by som rád pri tomto svojom poslednom vystúpení rád e, pozdravil pani vysokú predstaviteľku. Chcel by som oceniť prácu, ktorú máte za sebou za týchto posledných 5 rokov v zahraničnej oblasti, taktiež v zahraničných vzťahoch. A tiež, že ste určili ďalšie smerovanie, že ľudské práva naozaj boli súčasťou eh, tejto agendy zahraničných vzťahov EÚ. Dúfam, že sa v tomto bude pokračovať eh, aj naďalej. Chcel by som sa zároveň rozlúčiť s kolegami, odchádzam z parlamentu a budem zďaleka sledovať, čo sa tu v parlamente deje. Naozaj je to eh, vynikajúca inštitúcia. Ďakujeme pekne, pán Preda. Ďakujeme, aj my vám želáme všetko dobré. Nepochybne sa naše cesty ešte niekde skrížia. Pán Čarnický na minútu panie przewodniczący pani przewodnicząca! ďakujem kolegyne kolegovia. Ja sa nebudem lúčiť, ja totiž kandidujem z Varšavy, z polského hlavného mesta a teda stavia sa k tomu optimisticky, ale dnes máme na programe o mnoho vážnejšie veci než moju kandidatúru či môj návrat po voľbách. Ide tu o náboženské práva, práva náboženských menšín v Číne. Je to veľmi relevantná otázka, som veľmi rád, že sa to dostalo na program. Som za to, aby sme budovali vzťahy s Čínou, e, teda ekonomicky. Malo by to byť ziskové. Ziskové to už je, ale je nepripustné, aby práva náboženských menšín e, boli ohrozené pri našom obchodovaní s Čínou Chcel by som eh, veľmi rázne povedať, že nie je možné kúpiť si nás, kúpiť si naše mlčanie. Spomínať. pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o Juguroch tu v rozprave v Európskom parlamente. Bol zamietnutý pozmeňovací návrh potom ku kresťanom. Dúfam, že dnes k tomu takto nedôjde. Ďakujeme pekne, pán Mann. No, pred mesiacom som sa stretol s Dalalamom Ramsala v Indii v eh, 60. výročí povstania eh, Tibetanov proti čínskemu obsadeniu Nuž. Dneský eh, parlament podporuje Tibetanov. Naše uznesenie, eh, debaty, konferencie, naše výstavy, demonstrácie a každomesačné stretnutia skupiny pre Tibet hovoria jasným jazykom na to, aby sme mali eh, aby zaistili stabilitu, a tak čínske orgány ešte zhoršili situáciu v Tibete. My protestujeme proti všetkému, čo robí Čína v tejto oblasti. Toto je môj posledný prejav. Ja dúfam, že práca podporovateľov Tibetu bude pokračovať s rovnakou vášňou ako mojich kolegyň Natalín Grisbeck, Tube, Tune Kelam Čaba Sogor, Tune Kelam, kolega Belder, tí sa tak angažovali. Európsky parlament je a ostáva e, slovom ľudské, hlasom ľudských práv. E, ďakujem, ďakujem pekne, pán manžel, želáme vám tiež všetko najlepšie. Pán Jurek teraz na jednu minútu. Vážený pán predseda, dámy a páni, situácia kresťanov v Číne je veľmi dramatická. Orgány používajú drastické opatrenia, napríklad neumožňujú ľuďom, aby nábožensky vychovávali svoje deti, čo je veľké porušenie rodinného práva. Ničia sa kostoly a kňazi sú zatýkaní. Kardinál Zen varoval, čo sa dá robiť v tejto situácii. Nuž, my musíme ukázať, tieto veci sú pre nás dôležité. Vieme, akú úlohu zohrávajú gesta v diplomácii. Ja očakávam od našich diplomatov, že ukážu rešpektovanie či kresťanstvu, kontakty s kresťanskými skupinami namiesto toho, aby len schvalovali, aby schvalovali neutralitu a business as usual. No a samozrejme, politika ľudských práv Číňania musia vedieť, že ich prístup ku kresťaňom sa odrazí v našich vzájomných vzťahoch. Ďakujem pán Hetman, ďakujem veľmi pekne. Situácia menšín, hlavne kresťanov, Ujgurov, Kazachov je veľmi znepokojujúca. Je to v podstate genocída. Musíme odstrániť, alebo teda na odstránenie ich identity sú pod neustálým tlakom. Veľmi problematická eh, je situácia Ujgurov, ktorí sú eh, zatváraní do prevýchodných táborov a rané deti. Novšia situácia e, sa nemení. No ja by som preto rád zdôraznil, že Európska únia e, nemôže vyjadriť svoj súhlas s takýmito postupmi. E, vlády v Pekingu žiadame, aby okamžite tvorili tie tábory, prepustili ľudí, ktorí sú tam zatvorení, aby prestali potlačiť práva menšín. Pán Lemesmaker. 4. oktobra minulého roka sme tu diskutovali o e, masovom náhodnom e, týkaní Ujgurov a Kazachov v autonómnom regióne Xinjiang. A ja som vtedy citoval jedného z starého nemeckého básnika, ktorý povedal, že myšlienky sú slobodné a kto ich môže zadržať. Ale Čína sa presne o toto snaží. Všetko, čo nezapadá do, čínskeho, do čínskej stratégie, je zvalcované. V Xiniagu, Ujguri, Kazachovia a taktiež v Tibete, Tibetania. Je to dobre vykalkulovaná stratégia. Na e, vonok sa tvária e, uhladenie a orientujú sa na, orientujú sa na ekonomickú spoluprácu aj s členskými štátmi EÚ, ale vnútro vnútri sa snažia o e, tzv. vyčistenie ideologickej choroby a e, za činnou, ktorá sa otvára svetu, sa ukrýva e, krutý štátny aparát. No a my v Európe sme smutní kvôli Notre Dame, ale v Číne sa taktiež ničia kostoly a myslím si, že myšlienky sú slobodné a nikto nemôže zadržať. Ďakujem pekne, pán Svoboda, na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, ja som si dnes naschval za kravatu červenej farby, farby krvi, utrpenia ľudí prenasledovaných komunistickou Čínou. Nejde len o Tibet, ale ide predovšetkým o kresťanov. Demolujú sa kostoly, zabavujú Biblie, duchovní sú väznení. Dajú sa, že 50 miliónov, celá polovica čínskych kresťanov je prenasledovaná oni sa musia hlásiť na policajných staniciach, ako keby išlo o zločincov, ľuďom, ktorí sú mladší ako 18 rokov, sa nemôže zúčastňovať bohoslúžieb. A za týchto okolností Európska únia musí zreteľne pri každom jednaní na vysokej úrovni byť vyhlásenia odsudzujúce diskrimináciu kresťanov v Číne. Európska únia a členské štáty z tohto prenasledovania musia vyvodiť dôsledky keď čínsky občania žiadajú o azyl v Európe, inak nebudeme Európou, ktorá si zakladá na ochrane základných práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Sloboda, pán Šogor tu nie je, takže pristúpime k spontánnej časti rozpravy. A ako prvý pán Faria na jednu minútu. Ďakujem pekne. A predseda, vážená pani e, Mogheriniová, no, a sa snaží na vytvárať dojem, že Čína je taká dobrá moderná mocnosť. No a pravda spočíva v tom, že situácia sa neustále zhoršuje, utlača menšiny. Sú tu solné zatýkanie, a mučenie Tibetanov, Ujgurov a ďalej represálie voči Ujgurom tie tzv. prevýchovné tábory v provincii Xinjiang. To je len niekoľko málo príkladov. Ja myslím, že musíme odsúdiť túto obrovskú rasistickú kampaň a musíme vyzvať Čínu, aby dodržiavala všetky práva, aby rešpektovala demokratické princípy, ktoré sú pre nás dôležité. Ďakujem pekne, teraz pán pospíšil na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda sa tiež prihlási k navrhovanému uzneseniu stavu ľudských práv v Číne. Je skutočne katastrofálny. Hovorí sa to o Ujguroch, Tibetanoch. Ja by som pani Mogherini sa chcel s vami podeliť o e, informácie, že ako zastupiteľ Prahy so svojimi kolegami z vedenia hlavného mesta pred mesiacom prijali premiéra exilovej tibetskej vlády. Na tie informácie, ktoré nám poskytla o tom, aká je situácia v Tibete, sú skutočne katastrofálne. Je to ničenie tibetského národa, snaha prevychovávať mladých Tibetanov, obmedzovanie práv rodených Tibetanov, preferencia eh, Číňanov, ktorí sa do Tibetu pristahovali. To je skutočne hrozné. Ja musím povedať, že tento nás nás viedol k tomu, že v Prahe sme oficiálne vyvesili tibetskú vlajku a oficiálne sme sa k Tibetu prihlásili. Ja dobre, že to je v duchu našej európskej politiky. Musíme robiť všetko preto, aby sa do budúcnosti politika Číny voči etnickým a náboženským menšinám zmenila. Je to naša morálna povinnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Polčák, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja si chcem vyjadriť k tejto téme, ktorá je skutočne hrozná. Tie správy, ktoré počúvame z ujgurskej oblasti alebo z tibetskej oblasti alebo z potlačenia náboženských menšín, to skutočne myslím, že na tomto plene musí odsúdiť eh, každý z nás. Musíme žiadať prepustenie takto nezákonne zadržiavaných občanov Číny a samozrejme musíme žiadať, aby boli dodržiavané záväzky, ktoré na seba e, Čína vzala. My sme mali o týchto záväzkoch hovoriť na našich e, stretnutiach s čínskymi predstaviteľmi, zároveň na našich delegáciách, ak vyrážame do Číny, nemali by sme sa báť o týchto témach hovoriť. Ja mám niekedy pocit, že zamerne z diplomatických dôvodov o tom nehovoríme, ale kto iný má o tom hovoriť ako poslanec Európskeho parlamentu, aj keď je na delegácii v Číne. Toto by som chcel zdôrazniť, no myslím, že na to by sme nemali zabúdať aj v nasledujúcom období. Tá hrozná situácia v Číne sa nezmení tým, že budeme mlčať. Ďakujem, pán Pimenta Lopeš, na minútu. Ďakujem, pán predseda. Znovu je tu obrovské európske pokrytectvo a instrumentalizujú sa ľudské práva, aby sa zasahovalo do suverených štátov, akým je aj Čína. A my, toto absolútne nemá žiadnu legitimitu. Napríklad je tu otázka migrácie, o tom sa stále hovorí. Náš spojenec, e, Spojené štáty, ale aj Izrael, Saudská Arábia a tak ďalej. Toto sú ďalšie príklady. Toto uznesenie chce znovu, aby si podriadiť Čínu a chceme byť proti ním a destabilizovať ich. Napríklad e, v Portugalskej e, republike sme za suverennosť e, a potrebujeme brániť portugalské záujmy vo vzťahu k Čínu, ale aj ďalším republikám. Ďakujem. Pán Schaffhauser? Kolegyne, kolegovia, Čína je veľká krajina, dokonca je to impérium impérium stredu, toto impérium v 19. storočí. My, západniari, sme ho zničili tým, že sme presadovali našu politiku, eh, kde eh, bolo zabranené otváranie hraníc tým, že sa vnútovalo opium, taktiež sa eh, vnútoval ideologický marxizmus a to tiež prispelo k úplnému zničeniu tejto krajiny. Táto krajina sa však na novo vybudovala vďaka liberálnej politike, ktorú organizuje štát, orientuje sa to na hospodársky rozvoj. Teda kto sme my, aby sme dávali lekcie Číne? Isté, že Tibet, kresťania, ja súhlasím, ale to sme my, že si trúfame, keď bojujeme proti Alsasku, máme za sebou dve svetové vojny, my máme za sebou taktiež náboženské vojny, vraždili sme sa navzájom z politických dôvodov, z náboženských dôvodov. Isté, že môžeme kritizovať Čínu, ale možno by bolo vhodné pre Európsky parlament aby sa tiež držal charty OSN. Pani podpredsednička Mogherini, tým sme sa dostali na koniec eh, spontánnej rozpravy, takže dostávate slovo. Ďakujem, pán predseda. Ako ste niektorí spomenuli, v porovnaní s obdobím pred 5 rokmi máme teraz novú stratégiu pre Čínu, ale máme predovšetkým nový vzťah s Čínou intenzívnejší, ale aj úprimnejší, otvorenejší, ktorý sa zakladá na jasných princípoch, jasných slovách, jasných záujmoch. A my sa nebojíme toto všetko povedať otvorene. Snažíme sa vybudovať konzistentnosť v prístupe Európskej únie a jej inštitúcií voči Číne. A ja by som chcela na vás apelovať. Vy tu zastupujete európskych občanov, Zastupujete tu aj svoje politické skupiny, e, národné politické strany. Mnohí z vás, ktorí ste dnes hovorili, ste sa vyjadrili veľmi rozumne a hovoríte dôležité veci. A patrite asi do strán, ktoré sú teda aj vo vládach jednotlivých členských štátov, takže rada by som počula tieto jasné slova aj na adresu vašich vlád, vždy keď sú v kontakte s čínskymi kolegami aby ste vysvetľovali to, čo sa snažím. Ako som to povedala na poslednom samite v Bruseli, my tak na úrovni rady, ako aj ostatní predstaviteľa Európskej únie boli v kontakte s hlavnými predstaviteľmi čínskej vlády a my sme hovorili, že pre Európanov ľudské práva nie sú menej dôležité ako hospodárske záujmy. Práve naopak, sú rovnako dôležité ako tieto hospodárske záujmy. Ja si myslím, že toto je teda ten signál, ktorý musíme stále opakovať na všetkých úrovniach. Parlament, a za to vám ďakujem, aj komisia, ako aj rada a jednotlivé členské štáty, ktoré majú svoje bilaterálne vzťahy na úrovni s Čínou. Čína urobila nejaký pokrok práve v oblasti hospodárskych a sociálnych práv, ale všeobecná situácia, tak ako ste na to boli poukázali, sa stále zhoršuje, práve pokiaľ ide o tie práva civilistov, Obhajcovia ľudských práv a právnici sú stále vo vezení, ich zatvárajú, porušujú sa základné práva. Videli sme tú situáciu, pokiaľ ide o tie politické prevzdelávacie tábory, kde zatvárajú predstaviteľov menšín, obmedzujú cestovanie a ako som povedala, my tieto otázky a problémy nastolujeme vrátane niektorých individuálnych prípadov na bilaterálnej úrovni s čínskymi predstaviteľmi, ale aj v rámci dialogov o ľudských práv. A takisto, a teraz by si myslím, že sa mohla pozrieť aj druhú stranu hemicyklu, poprvýkrát sme teda prizvali na Radu zahraničných ministrov a, pána Wangi a ja som bola skutočne rada, že spoločne členské štáty takto konzistentne e, poukazovali na tieto otázky, ktoré sú dôležité práve pre ten dialog o ľudských právach. Ale takisto my tieto otázky nastolujeme aj v kontexte našej politiky pre boj proti terorizmu. Zdôrazňujem, že je veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti boli dôslední pretože môže tu byť snáh tendencia, že, naši, že naše náprotivky nie len v Číne, ale aj v iných krajinách, keď hovoríme o ľudských právach, si myslia, že sú to európske inštitúcie, ktoré hovoria o týchto otázkach, alebo predstavitelia parlamentu. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme postupovali dôsledne. Ja si myslím, že tu robíme istý pokrok, pokiaľ ide práve o túto oblasť aby naši, naše náprotivky v Číne skutočne si uvedomili, že pre každého jedného Európana, pre každý členský štát, pre každú politickú skupinu v tejto miestnosti je to rovnako dôležité. Chcela by som využiť túto možnosť, aby som verejne poukázala na to, že treba zabezpečiť prístup nezávislých pozorovateľov. Bolo to tu povedané. Ešte raz by som chcela poukázať na to, že potrebujeme nezávislých pozorovateľov, pokiaľ ide o OSN a vysokého komisára OSN pre ľudské práva, takisto sloboda náboženstva a vierovýznania sa obmedzuje v Tibete, zamedzuje sa prístup do tohto, na toto územie. Apelujeme na členské úrady, aby zabezpečili vzájomný prístup pre európskych eh, žurnalistov, diplomatov a ich rodiny. Tieto problémy opakovane nastolujeme na najvyšších úrovniach, vrátane teda na samite, ktorý sa udial minulý týždeň, teda tak na verejnej úrovni, ako aj súkromne sa to vždy zdôrazňuje. Hovorili sme aj o situácii Šenžangu v Tibete, pokiaľ ide o slobodu slobod, pokiaľ ide o ľudí, ktorí patria do menšín a takisto aj na našom poslednom dialogu o ľudských právach iba pred pár týždňami sme nastolili takisto aj problém zmenšujúceho sa priestoru pre občianskú spoločnosť, takisto aj právnu reformu, takisto aj autonómiu Hongkongu. Toto tento postup nie je vždy jednoduchý, niekedy je to frustrujúce, ale predsa len si myslím, že toto je to najlepšie, čo môžeme robiť na to, aby sme boli v kontakte s našimi čínskymi priateľmi aby sme boli zjednotení v rámci tých signálov, ktoré sprostredkujeme a podporovali dobrú vec v oblasti ľudských práv. Najlepšie by bolo, aby sme boli v Číne v kontakte s Čínou v kontakte, ale treba celkom jasne pomenúvať tieto veci. Žiadna iná svetová veľmoc nerobí niečo podobné Vidíme, aký je ten trend v oblasti ľudských práv celosvetovo, nie je to pozitívne, už sme o tom hovorili opakovane, ja si myslím, že to je jeden z ďalších dôvodov, aby sme to nevzdávali. My nemôžeme ako Európania prestať našu angažovanosť, budeme aj naďalej musieť obhajovať dodržiavanie ľudských práv, či už teda v Číne, a to veľmi jasne, ale aj na celom svete a teším sa na nasledujúcu rozpravu k tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Federike Mogherini, vysokej predstaviteľke. Mám tu 6 návrhov uznesení, ktoré som dostal od EKR, od Zelených, KUE a od ďalších. A túto diskusiu ukončujem a budeme hlasovať dnes. A ďalší bod dnešného programu je Kamerún. Máme tu 5 predkladateľov tohto návrhu. Ako prvý dostane slovo pán Tenok. Vážený pán predseda, dám si okuliare. Reakcia v Kamerune, pokiaľ ide o vnútorné a vonkajšie hrozby na úrovni bezpečnosti, je celé autoritatívne, obmedzuje sa právo zhromažďovania, toto sa okliešťuje, zatváranie predstaviteľov opozície, ako aj 100 ďalších členov opozície, na to, za to, že protestovali proti zmáreným prezidentským voľbám. To je najnovšie, najnovšia vec, ktorá nás nepokojuje. Takisto sú tu obvinenia z povstania a Kamerún bol veľmi dôležitý regionálny partner v boji proti regorizmu, predovšetkým proti Boko Haram, ktorý bol aktívny v severných častiach tejto krajiny. Od roku 2005 sú tu obavy, pokiaľ ide o zneužívanie legislatívy boji proti terorizmu, ktorá bola prijatá roku 2014. Správy, ktoré hovoria o mimosúdnych zabíjaniach bývalých členov teroristickej organizácie a aktivity ďalších skupín, poukazujú na to, že je tu veľké množstvo nevinných civilistov, ktorí sú predmetom útokov vládna reakcia na protesty anglofónnej väčšiny v severozápadnej časti či takisto problémom. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Miguel Urbán Crespo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda ozbrojené zložky v Kamerúne boli obvinené z toho, že páchajú porušovania ľudských práv na civilistoch a obvinili ich zo svojvoľného zatýkania protestujúcich, ktorí sa vyjadrovali proti zmareným voľbám. V anglicky hovoriacich častiach armáda útočila a strieľala z helikoptéry do ľudí, kde desiatky ľudí zahynuli. E, sú tu videá, ktoré ukazujú na to, že vojaci v Kamerune zabíjajú deti a ženy iba za to, že Eh, ich obviňovali z toho, že patria k Boko Haram. Niektoré členské štáty aj naďalej predávajú zbranie do tejto krajine napriek tomu, že to je zakázané na základe záverov Rady z roku 2008, ale toto sa v tom texte nespomenulo. Európska únia a jej členské štáty poskytujú vojenské školenie a logistickú pomoc, ako aj zbranie a vojenskú výbavu tejto krajine, teda Kamerúnu. A toto prestali také, robiť také krajiny ako napríklad Spojené štáty americké, pretože tu skutočne sú flagrantne porušované ľudské práva a Európska únia musí takisto ukončiť akúkoľvek formu vojenskej pomoci a predávanie zbraní tejto krajine, pretože ľudské práva potom budú už iba na úrovni slov a nebudú dosvedčiť našim krokom. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani poslankyňa pani Zovko, nech sa páči. Vážení kolegovia, vážená pani komisárka, aj e, na tomto poslednom zasadnutí v rámci nášho mandátu poukazujeme na náš záväzok bojovať proti nespravodlivosti. A dostali sme sa do kameru no Viaceré správy, e, ktoré monitorujú situáciu ľudských práv, poukazujú na to, ako bezpečnostné zložky porušujú ľudské práva civilistov v tejto krajine. Viacerí predstavitelia opozície, vrátane predstaviteľa opozície, ako aj sympatizanti opozície sa dostali do väzenia. Navyše úrady v Kamerune opakovane obmedzujú slobodu vyjadrovania sa tým, že zatvorili internet a zastrašujú žurnalistov. Toto porušuje štandardy a hodnoty, ktoré my podporujeme na medzinárodnej scéne. A z týchto dôvodov, kolegovia a kolegyne, my ako Európsky parlament musíme konať Musíme apelovať na vládu Kamerune, aby bezprostredne prepustila všetkých politických oponentov a všetkých ostatných občanov, ktorí boli zadržaní iba z politických dôvodov. Musíme odsúdiť využívanie prípadov porušovania e, slobody vyjadrovania sa a musíme trvať na tom, aby sa toto všetko spravodlivo vyšetrilo. Keď sa pozrieme na naše vlastné možnosti, Európska únia môže takisto prispieť k riešeniu situácie. Máme pákový efekt na politickej úrovni, napríklad na úrovni rozvojových programov, tým, že budeme takto podporovať ľudské práva. Navyše Európska únia by takisto mala zvážiť poskytnutie technickej pomoci a politickej podpory na základe našich skúseností v ostatných konfliktných zónach sveta, na to, aby sme pomohli rozvoju silnejšieho demokratického Kamerúna. Kamerunu. <clears throat> Kolegovia, toto je v prospech lepšej budúcnosti všetkých občanov tejto krajiny a zaslúži si to vašu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujeme pekne. A teraz pani poslankyňa z Argentíny. Er Ďakujem pekne, vážený pán eh, predseda. V Kamerune boli v roku 2018 voľby a prezident Baul Bia bol opätovne zvolený. E, moci sa drží už od roku 1982. Ako je to vôbec možné? Nie je vôbec tým pádom zvláštne, že ľudia idú do ulic. Jadrom tohto uznesenia je, že Európsky parlament by mal vlastne apelovať na BIU, aby e, tento prepustil Maurisa Kamta a ďalších, e, aby sa podielali na riadení. Nemali by ísť pred vojenské súdy, pretože tam jednoducho civilisti nepatria. E, sú tu jednoducho e, rozdiely kvôli rôznym jazykom, ale to Európsky parlament sa vôbec nezaoberá kamerovnom tá situácia je naozaj v rukách tohoto človeka. Teraz má slovo pani Šáke. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani vysoká predstaviteľka, kolegovia, po voľbách, ktoré nechali otvorené mnohé otázky v Kamerune, e, násilie sa rozputalo e, a došlo k vážnym porušeniam ľudských práv. Stovky ľudí zomrelo, 100 tisíce e, sú presídlení. Mnohí aktivisti sú vo vezeniach zneužívajú sa jednotlivé antiteroristické zákony. Sú tu prípady e, týrania, e, mimosúdnych e, úmrtí, nerešpektujú sa pravidlá. Toto je veľmi vážna eskalácia situácie a preto vyzývame bezpečnostné zložky v Kamerune, aby prestali ne, toto neprimerané použitie násilia a rešpektovali ľudské práva všetkých občanov treba zisťovať e, tie obvinenia, kde ide o porušenie ľudských práv a nadmerné zneužívanie násilia a e, Africká únia e, by mala iniciovať miermilovné rozhovory, kde my ako Európania a naši lídry by sme i tieto mali podporiť. Ďakujem. Ďakujem a teraz za skupinu SAD pán Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani vysoká predstaviteľka, vieme, že Balbia je jeden z najdlhšie vládnúcich e, predstaviteľov v Afrike. Súťaží už len s Robertom Mugabem zo Zimbabwe a e, takisto e, v, v ďalších krajinách. Viaceré voľby v, sú tu masívne demonstrácie a Maurice Campo E, vedúci predstaviteľ MRC je vo vezení, e, obvinený. E, určite mu hrozí iba celoživotný trest alebo trest smrti, keďže ho súdia vojenské súdy. Treba zastaviť tieto porušovania ľudských práv a, a útoky na demonstrantov. Vyzývame k, k slobodným voľbám, e, volebné reformy. Vyzývame Európsku úniu spolu s Africkou úniou a OSN, aby e, vykonávali zmierovaciu úlohu, aby sa zabezpečilo prepustenie nielen Morisa Kamta, ale i ďalších 200 predstaviteľov politických strán, ktorí sú takisto zadržiavaní. A v neposlednej miere vyzývame EÚ, aby prijala opatrenia, aby sa znížila spolupráca s takouto krajinou, ktorá sa nespráva demokraticky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má e, v zmene skupiny EKR pán Čarnecký. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani vysoká predstaviteľka, vážený pán predseda Prečo sa vlastne zaoberáme tak vzdialenou krajinou Kamerunom? Má to zmysel. Prečo? Pretože na jednej strane je to krajina, ktorá bola kedysi kolóniou jednej z členských krajín EÚ a taktiež po druhé, samozrejme, že z, toho, sa, z tejto krajiny ťažili určité zisky, takže máme určitý morálny záväzok a tiež preto, že my do tejto krajiny posielame pomerne veľké humanitárne prostriedky, humanitárnu pomoc. To znamená, že máme určité právo, že táto pomoc sa poskytuje krajine, ktorá dodrž- by mala dodržiavať určité štandardy v oblasti ľudských práv. Ja mám pocit, že tento hlas by mal zaznieť veľmi silne, solidárne, jednotne iba tak bude vypočutý v Kamerone, ale i v ďalších afrických krajinách, ktoré chcú obchodovať s EÚ a často zabúdajú na ľudské práva. To proste nie je možné. Ďakujeme za EFDD. Eh, e Teraz pán Koreo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dobrý deň, pani vysoká predstaviteľka. Kamerun je krajinou, ktorá je pred mnohými veľkými výzvami hrozba Boko Haram, ktorá hrozí na východe vo Stredoafrickej republike, je povstania v anglofónnych komunitách v Kamerone a preto si táto krajina zaslúži našu solidaritu. Je potrebné reagovať na tieto hrozby, nie však neprimeraným použitím sily a systematickým potláčaním ľudských eh, práv. e, dôrazne odsudzujeme prípady E, mučenie a mimojustičné vraždy, ktoré činia bezpečnostné zložky v Kamere. To, čo je zvlášť závažné, je to, že sa pod e, potlačujú protesty proti nelegitimnosti, proti aktuálnemu prezidentovi, ktorý je pri moci od roku 82 zatváranie protestujúcich, politických open, oponentov, obťažovania a zastrašovanie novinárov. To jednoducho nie je prípustné. Nie je prípustné takýmito prostriedkami reagovať na hrozby, ktorým Kamerún eh, čeli, aj keď sú vážne. Ďakujeme. Teraz v mene EFD, Európa národov, slobody, pani Dominik Bilde. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade eh, by sme mali eh, oceniť občanov v Kamerune, ktorí bojujú proti, spolu s so zbranými zložkami proti Boko Haram Kamerún e, e, preniesol toto za svoje hranice v rámci e, saharského partnerstva a s multinacionálnymi zmiešanými zložkami. A je to vnútorná situácia, ktorá je veľmi zložitá, ktorá, keďže milióny nigerských utečencov, ktorí utekali pred islamistickým barbarstvom, určití ľudia, táto krajina má je v regióne, kde sú výrazné viaceré napätia. E, napätie medzi frankofónnymi a anglofónnymi e, obyvateľmi presahujú e, hlboké, hlboké zášte, ekonomické záujmy. Sú tu výrazné rezervy prírodných zdrojov je to veľká výzva. A po druhé, treba povedať, že výrazné reformy e, kamerunskej vlády si myslím, mám tu na mysli komisiu pre e, multikulturalizmus a bilingualnosť, Najvyšší súd medzi v neposlednej miere e, bilinguálni, bilinguálni profesori. Spoločnosť kameronská sa nedokáže definovať nad rámec tohto rozkolu medzi týmito o, teritoriami frankofónem je naopak. To všetko v rovnakých hodnotách, v rovnakých kultúrnych odkazoch a e, v láske k rovnakej krajine. Tento Kamerun treba bez e, zaujatosti podporovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani Kienge. Ďakujem pekne. V Kamerune dochádza k násiliu. tridsaťročný režim Paul biya sa rúti a všetky zložky moci reagujú tak, že utláčajú, potlačajú ľudské práva. Vláda organizuje rôzne volebné podvody, aby sa udržala pri moci. Lídry opozície sú zatváraní. V anglofónnych provinciách je vojna. Na severe krajiny sa presadzuje Boko Haram. A okrem toho tu tiež pôsobí, pôsobia milície Stredoafrickej republiky. V tejto situácii vláda bojuje s milí, e, eh, s miliciami i s e, jednotlivými e, odpadlíckými silami z rovnakej krajiny. To ukazuje, aká hlboká je kamerunská katastrofa. Dalo by sa tomu hovoriť i vládny a na neschopnosť, zlá správa, veci verejných, gerontokracia, e, flagrantný nepotizmus a tak ďalej. To všetko je pri koreni tejto krízy. Preto toľko mladých kameruncov migruje i nám. Túto krízu treba vyriešiť nielen pokračovať v usporiadavaní skreslených a falešných, falošných volieb. Chcela by som poďakovať vysokej predstaviteľke za odvedenú prácu. Je to zložitá chvíľa, pretože sa tu manifestuje egoizmus členských krajín. Chcela by som tiež poďakovať kolegom a všetkým tlmočníkom, vodičom, a konferenčným uvádzačom, ktorí nám tu pomáhajú. V tejto práci treba pokračovať. Ďakujem pekne. My želáme talianským voličom to isté, čo vy. Teraz pán Schaffhaus. Vážení kolegovia, posledný krát vystupujem na pôde tohto parlamentu a vystupujem v mene krajiny, na ktorej mi veľmi záleží, kde som často krát bol a som svojím spôsobom jej synom. Kamerun je etnickou, náboženskou a jazykovou e, mozaikou, krehkou a e, asi tu zakročila príliš ďaleko centralizácia a je tu rozkol medzi e, anglofónou, menšinou a frankofónou a separazi, separatizmus inštrumentalizujú, ale aj vonkajšie e, mocnosti. E, Paul Bia, prezident, je v úrade už 37 rokov, ale e, je to stabilných 37 rokov, ak to porovnáme s okolitými krajinami. A kamerúnsky prezident asi vie, že nemôže ostať do smrti pri moci, ale predsa len e, rozmýšľa už, kto ho nahradí a v záujme jeho krajiny by bolo dobré pristúpiť k decentralizácii a demokratickej tranzícii, e, rozvinúť bezpečnosť, e, treba na to plán. Treba mu v tom pomôcť, ale diskrétne a užitočne Musíme sa vyhnúť, e, zasahovať e, do tohto e, procesu zvonkov aj pod zámienkou ľudských práv a pritom uplatňujeme dvojaký meter vo vzťahu, akú africkú krajinu ide a aké máme záujmy. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pristupujeme do formuły. Ďakujem pekne, pristupujeme k spontánej rozprave, catch the eye, ako prvý pán Faria. Zdá sa, že tu nie je Jiří Pospíšil. Okay, or... Děkuji, děkuji pekne, pane předsedající. Ďakujem pekne, pán predseda. E, debata opísala problémy Kamerunu. My ich asi ťažko vyriešime, ale to, čo by mohlo byť v silách Európskej komisie a našich zástupcov, je zvýšiť tlak na e, prezidenta, ktorý je tam už 37 rokov a donútiť vládne špičky v Kamerune, aby e, proti kandidáta pustili z väzenia, aby Moris Kampta tam už nemusel sedieť len preto, že je aktivista a protestoval proti súčasnému prezidentovi, aby už nebol predmetom diskriminácie, šikany a e, represálií, ktorá v Kamerune ešte stále funguje. Nie je to právny štát. E, Takže uznesenie je z tohto hľadiska dobré. Keby sa nám pani vysoká predstaviteľka e, podarilo príjmeť Kamerun, nezatvárať politických oponentov na doživote, bol by to aspoň malý e, posun a inak s tým, čo tu odznelo, súhlasím. Ďakujem pekne, vážený pán e, poslanec. Pospíšil teraz pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto bude tiež posledné vystúpenie pre mňa v tomto volebnom období. Ja si želám, aby som sa tu s vami opäť stretol po voľbách, ale grécky voliči budú o tom rozhodovať. Uvidíme, či mi umožnia sa sem vrátiť po voľbách. Každopádne je to uh, uh, príležitosť poďakovať sa všetkým kolegom, predsedníctvu, vám, pán predseda, aj tlmočníkom a ostatným oddeleniam Európskeho parlamentu. E, môžem vás uistiť, že sa vždy budem e, zasadzovať za grécky národ, pretože to ma motivuje. No a čo sa týka zvyšku, tu musíme samozrejme podporiť Kamerún, tak aby e, to bolo aj v prospech Kamerunčanov a aby sa problémy vyriešili. Ďakujem. Teraz pán Castaldo, podpredseda Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, vážení prítomní. V Kamerune žiaľ situácia je katastrofálna Hraničí to s občianskou vojnou. Je tam veľa politických e, väzňov ako Maurice Kanta, líder op- opozície, kritizoval e, e, súčasného prezidenta. Po posledných voľbách prevláda tam teror a prenasledujú sa novinári. K tomu sa pripájajú eh, boje na severe a východe eh, krajiny. Koloniálna minulosť asi ešte nikdy nie je úplne spracovaná. Aj študenti sú predmetom represálií, ale aj e, nemocnice, mali by byť oslobodení všetci politickí väzni okamžite a mal by sa začať s e, dialogom a taktiež e, pokúsiť sa opäť nastoliť mier, treba zvýšiť diplomatický tlak a obhajovať ľudské práva. Dohoda z Kotonu nemôže ostať len prázdnym dokumentom. Ďakujem teraz pán Polčak. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Oceňujem, že aj dnes, posledný deň tohto funkčného obdobia, sa venujeme ochrane ľudských práv a som rád, že táto snemovňa v otázke jednoty ľudských práv je jednotná naozaj. Je to dôležitý odkaz pre mňa, že sme schopní takto jednohlasne vystupovať. Čo sa týka Kamerunu, tu sa chcem pripojiť k predrečníkom. Potlačovanie, zabíjanie, mučenie, trest smrti bez súdu, to sú naozaj zverstva, hrôza, nepripustné porušovanie ľudských práv a toho sa dopúšťajú zložky štátnej moci v prospech prezidenta, ktorý je e, pri moci od 82. E, pre nás je to skutočne porušovanie ľudských práv nepriateľné. Musíme vyzdvihnúť, že Kamerun bojuje proti zložkám Boko Haram, ale nemôžeme si nad tým umyť e, ruky e, pri príležitosti Veľkej noci, musíme sa ozvať. Ďakujem teraz pán Sean Kelly. Ďakujem. Vážený pán predseda, to, čo tu počujeme o Kamerunu, je strašné, hlavne v oblasti ľudských práv a v prípade Um, uväznenia lídra opozície bez skutočného obvinenia, to je ešte horšie. Hovorím o Morisovi Kamtovi. Čiže tuto bezpečnostné zložky konajú proti Kamerunčanom. Mnohí boli vysídlení pol milióna minimálne a 30 tisíc e, utieklo do Nigérie. Takže je správne, že vyvíjame tlak na kamerúnske úrady. Ide o to prepustiť Morisa Kanta a ďalších e, väzňov a opäť nastoliť demokraciu v krajine. Musia byť e, slobodné, nezávislé médiá, pretože bez toho sa nedá dosiahnuť skutočný pokrok. Ďakujem. Teraz pani Šojdrova. Ďakujem. Vážení kolegovia, kolegyne, táto naliehavá správa jasne dáva najavo vláde Kamerunu, že Európsky parlament tamošiu situáciu sleduje a nesúhlasí s násilným potlačovaním ľudských práv a demokratickej opozície. Európska únia má aj diplomatické, aj finančné nástroje k dispozícii a musíme ich využívať aj v tomto prípade. Verím, že vysoká predstaviteľka e, počúva, e, počuje tieto výhrady a bude reagovať. Vážení kolegovia, ja by som sa v tejto chvíli chcela poďakovať všetkým za spoluprácu eh, po Počas piatich rokov sme preberali takto naliehavé správy o stave ľudských práv e, štvrtok po obede a žiadali sme e, oslobodenie väzňov, e, prenasledovaných väzňov, či už väzňov svedomia alebo politickej príslušnosti. Chcem sa za tú spoluprácu poďakovať. Som presvedčená o tom, že mala veľký zmysel aj preto by som tu chcela byť opäť po voľbách. Dúfam, že obhajím svoj mandát a ďakujem všetkým, ktorí sa o nás starali v Európskom parlamente. Ďakujem pekne. My vám samozrejme želáme veľa úspechov v, vo voľbách teraz pán Čaba Šogor. Iba pred pár týždňami viceguvernér Tibete Tibetu povedal, že ľudskoprávna situácia je nielen dobrá, ale veľmi dobrá. E, všetci si cenia prácu komunistickej strany, počúvajú ju a e, Tibet asi e, nezažije zlepšenie situácie, ale naozaj sa snažia bezpečnostné zložky možno, že brániť ľuďom, aby sa podpárili. Takže 20. prvé storočie prinieslo aj umelú inteligenciu a to by mohlo uľahčiť životy, ale tým je prístup aj k mnohým vedomostiam online a takto by sa dalo aj povedať, že e, ľudskoprávny dialog medzi EÚ a Čínou prispieva k podpore hodnôt. E, ja e, som tu nemohol byť e, pri predchádzajúcom bode, takže som si to dovolil povedať teraz. E, posledný krát vystupujem na pôde tohto parlamentu po 11 rokoch a chcem sa vám poďakovať. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ja som rád, že ste sa mohli vyjadriť. Toto bolo všetko zo strany poslancov a teraz pani Mogherini. Ďakujem pekne, pán predseda. Od volieb v minulom októbri sme videli napätie v tejto krajine, predovšetkým v tzv. anglofónnej oblasti. Po, potlačali sa demonstrácie, okliešťoval sa politický priestor. Kľúčové politické osoby sa dostali do väzenia, sú tu vojenské súdy, viac než stovka protestujúcich alebo sympatizantov čelí predloženej väzbe. Obhajcovia tvrdia, že sa nedodržiavajú právne predpisy ani vlastnej krajiny. E, boli tu protesty opozície a tieto sa potlačili a to nie je v súlade s ústavnými právami občanov Kamerúnu. My túto situáciu úzko sledujeme, stále ju sledujeme. V mene všetkých 28 členských štátov sme žiadali prepustenie zadržiavaných, proti ktorým nie sú žiadne dôkazy a takisto žiadame aj ukončenie pre, prípadov násilnosti a nenávistných prejavov a ja trvám na tomto aj ďalej. Ďakujem pekne za túto veľmi dôležitú diskusiu, že to bolo na programe posledného dňa vo vašom mandáte, že takýmto spôsobom sa jednotne tento, tento signál vyšle. Pokiaľ ide o ďaleký sever, tie anglofónne regióny, tam apelujeme na dialog, čo je jediný spôsob, ako dosiahnuť riešenie inkluzívnym spôsobom, dodržiavajúc ľudské práva a právny štát. Bohužiaľ, sú to aj naďalej mimosúdne zabíjania, to pokračuje. Bohužiaľ, údajne sa zabí, sú tam zaangažované bezpečnostné zložky, ako aj armáda. A dopady tejto situácie sú alarmujúce. Je tam pol milióna interne premiestnených ľudí a zhruba 32 tisíc utečencov z Kamerunu, ktorí sú v Nigérii. Takže my apelujeme na to, aby, išla, aby sa hľadala cesta z dialógu, apelujeme na vládu a sledujeme prípady 47 vodcov anglofónnej oblasti, ktorí sú vo väzení a žiadame, aby tu bol transparentný súdny proces. Tieto napätia prispievajú k tým útokom, na ktoré ste poukázali aj vy, pokiaľ ide o ďaleký sever, tam je aktívny Boko Haram, ale aj v ďalších oblastiach vieme, že Boko Haram je, nie je neporaziteľný, už e, zaznamenal určité porážky, ale vidíme tu úmrtia civilistov, ako aj úmrtia zo strany e, členov armády. Vzhľadom na tú súčasnú situáciu, v severnej časti Kamerúnu by som chcela ešte raz sa pripojiť k tým apelom UNHCR v tom zmysle, aby jednoducho sa dodržiavali všetky predmetné princípy. To sú dôvody, prečo potrebujeme aj naďalej pokračovať v našej humanitárnej podpore ako súčasti medzinárodnej reakcie na tieto E, problémy na viacerých frontoch a e, chceme pomôcť tým ľuďom, ktorí stratili strechu na hlavou, ako aj utečencom, ktorí išli do okolitých krajín. Ak toto všetko zvážime, tak v podstate tam viac než milión ľudí, ktorí potrebujú akútne pomoc a my máme povinnosť, povinnosť musíme zareagovať a nesmieme zabúdať na tieto otázky, keď hovoríme o budúcej podpore ľuďom v tejto krajine. A naďalej budeme podporovať dodržiavanie ľudských práv a budeme žiadať, aby sa objasnili prípady porušovania ľudských práv v plnej miere. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Mogherini. A týmto by som vás chcel požiadať, aby ste aj naďalej zostali spolu s nami, pretože tu je ešte ďalší bod, o ktorom musíme hovoriť. Máme tu 6 návrhov uznesenia, ktoré sme obdržali zo EKR, z SND, Zelený, ALDE a ďalší, ktorí predložili tieto, tieto návrhy. Končím rozpravu k tomuto bodu a teraz posledný bod, posledná diskusia v rámci posledného zasadnutia Európskeho parlamentu v tomto mandáte. Máme tu tému Brunej, máme tu predkladateľov tohto uznesenia. Ako prvý bude ako prvá bude hovoriť pani Barbara Lochbíler. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Brunej už v roku 2014 zaviedol šáriu ako trestné práva. 3. apríla sa to dostalo do, do, sa to dostalo do platnosti. Takýmto spôsobom je možné napríklad kameňovanie a e, pri ohováraniach a urážaniach hanobení Mohameda E, je napríklad trest smrti. Ľudia od 7 rokov už sú trestne spôsobili, môžu byť trestaní. E, Brunaj, kde je vlastne sultán predsedom vlády a hlavou štátov a disponuje plnou výkonnou mocou, musí jednoducho tento, e, túto šáriu zrušiť, pretože toto je v ostrom kontraste s medzinárodnými právnymi normami. Zároveň potrebujeme rovnosť pred zákonom, nezávisle od rodu, Eh, pohlavia, pôvodu alebo náboženského vierovýznania. V Brunej už roku 50, od roku 1957 máme moratórium na trest smrti. Toto moratórium by malo byť predlžené ako krok smerom k odstráneniu trestu smrti. A iba vtedy, ak Brunej v súlade s medzinárodným právom prepracuje šáriu, tak bude môcť Európska únia sa zamýšľať nad možnými ďalšími rokovaniami o partnerstve a spolupráci. Iba vtedy to môžeme my zvažovať. Európska únia sa musí postarať aj o to, aby otázka ľudských práv a situácia ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o práva ľudí komunity LGBT, boli predmetom programu ďalšieho zasadnutia a samitu krajín ASEANu. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Tenok. Vážený pán predseda, zavedenie revidovaného trestného zákona je polutovania, polutovania hodná vec. Sú tu viaceré kriminálne skutky, ktoré môžu byť trestané trestom smrti, e, ako napríklad e, e, viaceré veci. Toto je súčasťou reformného procesu, kde vlastne šaria bola nastolená toto umožňuje napríklad kaličenie ľudí a amputáciu mm, končatín tým, ktorí kradnú. Toto sa týka predovšetkým komunity LGBTI e, a ďalších menšín. Nie je tu žiadny dôvod na to, aby sme tu mali takýto systém a nedodržiava sa vlastne, nedodržiavajú sa záväzky Bruneju. Ako poslanec za Spojené kráľovstvo som smutný z toho, že takéto veci sa dejú by v krajine Commonwealthu. Bohuž, toto je pravdepodobne jedna z posledných príhovorov, ktoré budem mať. Hovorím to po 25 rokoch v tomto parlamente. Bolo veľkou cťou pracovať v tomto parlamente. Chcem sa poďakovať a možno dovidenia. Ďakujem pekne, Charles. A teraz dostane slovo pani Bjork. Ďakujem pekne. Zákony v Brunaji, ktoré vlastne umožňujú, že sa môže vykonať trest smrti na osobách komunity LGBTI. To je strašné. Ja som bola na príprave, som sa zúčastnila na príprave tohto na, navrhnutia, ale chcela by som povedať, že aj tu v parlamente máme veľa nenávistí a hrozie, pokiaľ ide o ľudí viacerých menšín. A takže častokrát to e, sa týka práve útokov na homosexuáloch a na ženách. To nemá svoje miesto ani tu, ani v Brunei. Toto musíme odsúdiť, musíme postupovať múdro a musíme bojkotovať všetko, čo napríklad súvisí s rezerváciou hotela alebo letu do tejto krajiny. Musíme urobiť všetko preto, aby sa situácia zlepšila ale tieto hrozby sú v podstate globálnou hrozbou. Aj v Kolumbii boli takéto hrozby a skôr to teda bolo na úrovni kresťanov. Eh, musíme teda urobiť naše vlastné úlohy, musíme robiť všetko preto, aby tu nikoho neobmedzovali, Nesme sa takto postupovať ani v Európe, ani v Brunei. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Korao, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, vítam vysokú predstaviteľku pani Mogherini. Chcel by som predovšetkým povedať, že teda je to posledný bod programu. Chcel by som sa teraz poďakovať všetkým prítomným kolegom za prácu, ktorá tu bola odvedená na úrovni e, alebo v oblasti pre ľudské práva. Je to skutočne epicentrum našich, našej práce a mali by sme sa tejto oblasti venovať aj ďalej. Bruno je pravdepodobne jeden z tých najmarkantnejších prípadov, ktoré tu máme. Je to sultanát, môžete mať 5 žien, tieto sa potom nazývajú eskortami, aspoň som si to tak prečítal v novinách a e, okrem teda iného sa tam e, koná poprava kameňovaním alebo niekomu od, amputujú ruku, keď niečo ukradne. Toto všetko je jednoducho e, niečo, čo treba nastoliť, aj pokiaľ ide o rokovania, ak budú takéto s touto krajinou. Dúfam teda, že v najbližšom legislatívnom období téma ľudských práv bude ešte intenzívnejšie prerokúvaná, ako napríklad v tomto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Teraz zostane slovo pani Post. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Žijeme v krízovom období, celý svet je v kríze. Máme klimatickú, kri, klimatickú krízu, máme tu ultrakonzervatívne e, temné sily, ktoré sa dostávajú stále bližšie do nášho parlamentu. Takisto máme aj krízu, pokiaľ ide o práva žien, pokiaľ ide o predstaviteľov skupiny LGBTI a pokiaľ ide o všeobecnosti, o ľudské práva. Jednoducho útočí sa na ľudské práva tak v Európe, ako aj v celom svete. Rastúci nacionalizmus je skutočne veľkou krízou pre naše demokratické hodnoty, takže by som chcela všetkým vám aj na balkóne, v galerii povedať, že je vašou zodpovednosťou, aby ste podporovali naše demokratické hodnoty aj pri hlasovaní 26. mája pre všetkých ľudí v Európskej únie. Všetci sa musíme spoločne postaviť za naše hodnoty. Keď hovoríme o takej krajine ako Brunej a o novom trestnom zákonníku Šári, je to kruté, je to degradujúce a neludské. A pretože sa tu útočí už na tie e, zraniteľné skupiny ako ženy, deti a ľudí z LGBTI a jednoducho ich zbavuje ich ľudských práv. Podľa nového práva deti už vo veku 7 rokov môžu byť bičované e, takisto e, sex ľudí rovnakého pohľavia so súhlasom môže byť potrestaný kameňovaním, trestom smrti nie je kriminálnym skutkom, keď je niekto gej e, alebo e, žiadam ukončenie tohto trestného zákonníka Šárie. Ďakujem pekne, pán Zdechovský. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážená pani Mogherini, ja sa pripájam k tým, ktorí by sa chceli poďakovať všetkým nám, ktorí teda už 5 rokov pracujú na tzv. urgentných uzneseniach. Často sa hovorí, že čo Európsky parlament alebo Euró- europoslanec môže urobiť. A keď tu máme prípady, kde vidíme, že na základe takýchto naliehavých uznesení môžeme docieliť prepustenie väzňa alebo sa zmení politický režim, myslím, že je tu veľa príkladov, ktoré môžeme občanom ukázať. A je tu veľa konkrétnych vecí, ktoré takisto môžeme ľuďom ukázať ako pozitívne výsledky. Napríklad nedávno sme kritizovali takýmto spôsobom situáciu na Maledivách a teraz tu rok 2018 priniesol ako keby nový vietor a vo voľbách zvíťazil opozičný kandidát, ktorého my, europoslanci, sme tu spoločne podporili. Preto si myslím, že aj sila nášho slova môže zmeniť situáciu v Bruneji. Ja už dlhodobo kritizujem štáty, ktoré sa snažia zavádzať šáriu z tých dôvodov, pretože šária nemá nič spoločné s, moderno, s modernou demokraciou a nemá ani nič spoločné s nejakou pluralitou. A či už sa to týka kohokoľvek, vidíme viaceré skupiny, vrátane náboženských skupín, ktoré vlastne sú dôkazom toho, že niekto praktizuje iné vierovýznanie a za to sú trestaní. Aj odpadlíctvo od viery je vlastne najväčším zločinom. Preto by som chcel na našom poslednom zasadnutí apelovať na vás, aby sme spoločne bojovali za pravdu a demokraciu, pretože to je to najcenejšie, čo my, európsky občania, máme. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pani Šáke. Ďakujem, kolegovia. Pred desiatimi rokmi moje prvé vystúpenie eh, sa týkalo porušení ľudských práv v Iráne tak je naozaj vhodné, že moje posledné vystúpenie zasa vyzýva k väčšiemu angažovaniu EÚ v oblasti ľudských práv. Pretože ak to nerobíme my, tak kto iný? Právo šaria v Brunei je tak veľmi e, tvrdé, e, napáda toľké práva, najmä práva osôb LGBTI e, ukameňovanie za homosexualitu v roku 2019. To je naozaj škandál a barbarstvo. Chceme teraz e, zacielené sankcie typu Magnitsky. Vidíme, že náš tlak e, prináša totiž výsledky. Vysoká predstaviteľka, kolegovia, vyzývam vás všetkých, aby sme naďalej e, vytvárali tento tlak, ktorý dáva na prvé miesto ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem. To boli vystúpenia autorov uznesenia. Teraz za socialistov a demokratov poprosím pani Ninu Gill. Ďakujem. Nikto by nemal byť prenasledovaný alebo byť diskriminovaný za to, čím je a koho má rád. 3. apríla, ale ako sme sa dopočuli, sa toto deje v Brunei. Právo, šaria, ukamenovanie, amputácie, eh, trest smrti. Tieto zákony e, sa nenastolili, pretože by si to verejnosť žiadala, ale preto, že režim je nepopulárny, ekonomika zlyháva a tieto opatrenia mali odpútať od skutočných problémov, ktoré dopadajú na ľudí v Bruneji. Preto je rozhodujúce, aby EÚ prijala účinné opatrenia, ktoré odsúdia tieto praktiky vrátane zacieleného zákazu víz pre predstaviteľov režimu až sankcie pre podniky, ktoré vlastní sultán. Našim cieľom musí byť zabezpečiť, aby tieto opatrenia e, neboli implementované. To sa môže udiať len vtedy, ak tu bude medzinárodné odsúdenie, ale tiež cez politický dialog s partnermi e, vo vnútri i mimo krajiny. Potrebujeme zastaviť e, tento, tento túto tendenciu. Musíme urgentne konať. Možno, že je toto môj posledný prejav. Takisto, kolegovia, chcem vám tiež všetkým poďakovať za spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. V mene skupiny EKR teraz pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Dnes E, deklarujeme našu nevôľu, ukazujeme, e, poukazujeme na zlepš- zhoršenie e, zákonodárstva v Brunei, verejné ukameňovania, amputácie, bičovanie, vyslovene stredoveké opatrenia, ktoré sa stali štandardným arze- arzenálom proti nevyhovujúcim správaniam. Tieto pravidla samotné podliehajú princípom univerzality ľudských práv. Nesmuje tu byť e, týranie, neľudské správanie. Keď sa pozrieme na ten kontext, je to len zámienka predovšetkým práva žien, detí, a osôb e, e, LGBTI. Zásadným spôsobom sa poškodzujú tieto práva. Toto je moje posledné posledný prejav. Ľudské práva nikdy nie sú nadobudné e, alebo získané e, navždy. Treba stále bojovať. Členské krajiny, komisia, my všetci musíme tlačiť na to, aby tento sporný zákon sa stiahol. Možno, že Brunej je strašne bohatý, ale morálna chudoba jeho vodcov je naozaj nevýdaná. Ďakujeme. Teraz pán e, Fabio Massimo Castaldo, nech sa páči. Kolegovia, nejde tu o nič nového. Sultán Brunaja, ktorý vládne už mnohé roky, je známy excesmi. Napríklad v roku 2013, keď oznámil, zámer zaviesť nový trestný zákonník v Brunei založený na práve šaria. Toto vstúpilo do platnosti teraz 3. Eh, apríla a tým pádom sa omozujú práva homosexuálov, právo na potrat, homosexuálny pohlavný styk sa trestá smrťou, za krádež sa amputujú končatiny. Rovnaké zákony, rovnaké opatrenia platia i pre malé deti. Prijatie tohto trestného zákonníka je úplne neprimerané. Nie je možné takto zasahovať do ľudských práv. Priatelia, v 21. storočí nie je pre zákony tohto typu priestor, preto je potrebné zavedenie odsúdiť, treba sa postaviť za ľudské práva a ja vám ďakujem všetkým, že ste s nami e, e, túto úlohu e, vykonávali. To je naša základná hodnota bojovať za ľudské práva. Musíme to šíriť po celom svete. Snáď v budúcom mandáte budeme v tom pokračovať vrátane mňa, dúfam. A dúfajme, že budeme mať priestor zaoberať sa i niečím iným, aby sme e, čo najsilnejším hlasom mohli e, hovoriť to, že naše vonkajšie vzťahy sú podmienené práve týmito hodnotami. Treba obhajovať práva obhajovať tie základné premisy ľudského života, ktoré sú pre nás, tak samozrejme ďakujem a veľa šťastia do volieb. Ďakujeme veľmi pekne. Prekročili ste časový režim, treba sa održať. Nemôžeme sa oneskoriť. Ďalší rečník, vážený pán predseda, nie je to ani trochu, ani viac eh, v Brunei použitie islamského práva, ukamenovania za neveru a homosexualitu u mužov, pokiaľ ide o ženskú homosexualitu, 40 e, e, úderov byčom alebo väz, väzenie. Rôzne prístupy podľa toho, čo ste, či ste muž alebo žena, smiešné, hrozné, pretože šaria práve takto vyzerá E, trest smrti za urážku proroka, ale niekoľko metrov odtiaľ to v Európskom súdnom dvore pre ľudské práva, kde sme členmi. E, škandalozne práve dnes e, sa prijalo opatrenie voči Rakúsku takáto tolerancia v prospech radikálneho islamu. Nemôžeme sa tváriť, že tu bojujeme proti takýmto režimom, ako je režim brunejský. Zase pokrytectvo slabiny v tejto inštitúcie. Nechajme e, vykonávať slobodu tu v, naši, v našich krajinách a neriešme si naše svedomie e, cudzinou. Chcem vám všetkým poďakovať samozrejme pri poslednom prejave za e, prácu, ktorú sme tu vykonávali a veľa šťastia mojim následníkom pre e, Alianciu Európanov slobodných a suverénnych národov. Ďakujem vám. Ďakujeme. teraz pani poslankyne Valenciano, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolegovia veľmi dobre pohovorili o tom, čo to znamená tá krutosť, ktorá sa každý deň vykonáva v Brunei. Brunei je extrémnym prípadom, ale ďalším prípadom mnohých miest na svete, kde slobody sú pošliapavané, kde sa potlačuje univerzálnosť ľudských práv. Toto je taktiež môj posledný prejav v tomto pléne a preto vám chcem zanechať správu v, v mene všetkých tých, ktorí v najťažších miestach sveta bojujú za dôstojný život, za slobodu. Očakávam, že tento parlament nikdy nezabudne na tieto osoby, ktoré sú ďaleko, ale predstavujú práve tie hodnoty, ktoré my tu zastávame. Hovoríme o ľudských právach. Rada by som, aby ich bolo čoraz viac. Predovšetkým však, keď hovoríme v tomto dôstojnej, tejto dôstojnej sále. Nemali by sme zabúdať na e, uprchlíkov, ktorí sa topia v mori, na tých, ktorí trpia vo vezeniach. Nezabúdajme na homosexuálov, ktorí sú prenasledovaní v mnohých krajinách. Nezabúdajme na hodnoty, na ktorých stojí EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. E, to bolo tvoje tvoja posledná e, prihláška v tomto volebnom období. A teraz postup e, spontánnych e, prejavov. Prvý pán Faria. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pani Mogherini. Aj ja tu hovorím dnes naposledy. Chcem sa vám poďakovať za vašu angažovanosť v oblasti ľudských práv. Ešte raz veľká vďaka Podľa nových zákonov v Bruneji sa tu deje snaha presadiť tieto prísne zákony. Sú to zákony, ktoré sú proti e, občanom Bruneju. Sú tu najprísnejšie e, tresty za manželskú neveru alebo za sexuálnu orientáciu. Takto sa tu snažia umlčať eh, hlasy kritikov, eh, hlasy, ktoré eh, odsudzujú tieto praktiky v tejto krajine. My, pani Mogherini, musíme jasne hovoriť o veciach. Mali by sme nemali by sme rokovať o partnerskej dohode, kým bude pretrvávať táto situácia. Teraz pani Ward. Ďakujem veľmi pekne. Keď ma zvolili v roku 2014, rozhodla som sa, že budem hlasom ľudí, ktorí nemajú hlas. A dnes som tu znova, hovorím eh, na tejto platforme, výnimočnej platforme, kde môžeme bojovať na globálnej úrovni za ľudské práva. Šokovalo ma, že brudejský sultán sa rozhodol zaviesť trest smrti za homosexualitu a neveru. Trest smrti je vždy nepriateľný a musíme bojovať proti nemu za všetkých okolností. Táto situácia je veľmi závažná, zameraná proti, proti ženám, rodovo e, zaujatá, e, upiera e, jedincom možnosť e, ľúbiť tých, ktorých ľúbia. Keď tu hovoríme o homofóbii v Európe, musíme mať na pamäti, že každá diskriminácia, hoď sa aj javí e, nevýrazná, prispieva k celosvetovej klíme nenávisti, prispieva potom k úmrtiam, či už je to e, násilím alebo zásahmi štátov. Musíme bojovať proti diskriminácii na základe e, rodovej a sexuálnej orientácie a ja vyzývam vysokú predstaviteľku, aby využila všetky diplomatické kanály na to, aby e, tlačila na brunejské orgány, aby stiahli tieto zákony proti trestu smrti v tejto krajine i kdekoľvek na svete. Ďakujeme. Teraz slovo má pani Anna Miranda. Ďakujem pekne. Časť mojej práce tu v parlamente sa týkala e, práce v prospech e, tých, ktorí nemajú hlas a treba bojovať za ich ľudské práva. Pani Mogherini chcem poďakovať za jej kompromisy v oblasti ľudských práv. Musíme bojovať za ľudské práva, odsudzovať e, útoky na ľudské práva, bojovať proti trestu smrti a diskriminácii všade, i v Európe. Zložitá situácia v Bruneju, e, homofóbia v tejto krajine. E, musíme e, zastávať slobodu a dôstojnosť týchto ľudí. Som hrdá na to, že bojujem tu v Európskom parlamente za tieto osoby, osoby LGBTI. To je naša zodpovednosť. Bojovanie za ľudské práva, za slobodu, za rešpektovanie a dôstojnosť ľudských bytostí. Chcem všetkým kolegom poďakovať za boj za ľudské práva. Toto je môj posledný e, vystúpenie v tomto mandáte, ale určite sa vrátim. Teraz má slovo pán Sošnier. Opätovne tá stará pesnička hrstka poslancov tu poučuje celý štát, čo majú robiť a ja sa pýtam, čo všetky tieto uznesenia priniesli, ktoré tu píšeme. Nič sa to neprinieslo. Vy si myslíte, že to niekto číta alebo že to niekoho zaujíma? Čo by ste urobili, keby vám sultán Brunei, Brunei keby vás on poučoval o tom, že musíte prestať e, trestať deti alebo e, robiť e, prerušenia tehotenstva. Čo by ste vy urobili? Asi zrejme by vás to zaujímalo asi tak, ako jeho zaujíma to, čo mu hovoríte vy. <clears throat> Hovorili sme o Malavi, Zimbabve, Izraeli, Rumúnsku, Brunei, Číne, Kamerone. To skutočne, keď začneme tvoriť čiernu listinu, tak i niektoré členské krajiny by sa mohli pridať na tento zoznam. To by malo znamenať, že konečne by sme si mali zamiesť pred vlastným prahom a nepoučovať celý svet. Ďakujem. Rád by som tu dodal, že Sultan Brunei včera adresoval list Európskemu parlamentu, hovorí pán predseda, a pokúšil sa obhájiť, vysvetliť, čo mal na mysli svojim zákonodárstvom. Nech sa páči. Ďalší rečník, pán Kelly. Ďakujem. Dnes hovoríme o neľudských právach, o použitech práva v eh, Bruneji. Určité eh, tresty sú naozaj eh, neľudské, degradujúce, nehumánne. Tieto tresty sú zakázané Spojenými národmi. Určite si to sultán Brunei uvedomuje. Zaviedol sa trest smrti, kde homosexualita bude trestateľná práve smrťou ukamenovaním toto je naozaj e, e, praktika, ktorá sem nepatrí. V roku 2015 boli sme e, prvou krajinou, kde sme legalizovali manželstvo ľudí rovnakého pohľavia. Složitý svet, v ktorom žijeme, je dôležité pozerať sa vpred a nie dozadu a zabezpečiť, aby sa rešpektovali základné ľudské práva. Vyzývam Brunej, aby e, e, plnili medzinárod, e, štandardy medzinárodné práva. Trvám na tom, aby sa dekriminalizovala homosexualita. Dúfam, že všetky krajiny na svete vyšľú takéto isté posolstvo smerom k Bruneju. Ďakujeme. Slovo má pán Polčák. Ďakujem pekne za udelenie slova. Zmena trestného zákonníka v Brunei je naozaj e, extrémom. Je to týranie ľudí v rozpore s dohovormi OSN. Rozšírenie týchto drakonických e, trestov, usekávanie končatín, us, usmrtenie za e, cudzoložstvo, za homosexuálny styk, to sú veci, ktoré v 21. storočí sú jednoducho nepredstaviteľné. Túto zmenu zavádza náš partner Brunejský sultanát. Neviem, čo vo svojom dopise vysvetloval e, pán sultán, pán predseda. Mal by sa predovšetkým, mal by si zamiesť pred vlastným e, prahom, choval sa pokritecky e, o jeho poriadaných orgiách. Vieme všetci, vieme to stlače. tlače. Je dôležité, aby v prípade spolupráce s ASEANom sa otvorila i táto otázka pre budúce obdobia, pretože ľudská, ľudské práva sú naozaj výkladnou e, skriňou tohto parlamentu Európskej únie. Ja sa teším, že o týchto veciach hovoríme. Kto iný bude hovoriť, ak nie my. Ďakujem pekne. Pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel reagovať na polského kolegu, ktorý tu spochybňoval význam debat o ľudských právach. Ja pochádzam z Československa, z Českej republiky dnes. Krajina bola zasiahnutá komunizmom a mm, priatelia disidenti, ktorí bojovali proti komunizmu, hovorili, že si vážili, keď si ich niekto symbolicky zastal z demokratických e, krajín a vyjadrili mu podporu. Takže, pán kolega, nespochybňujte, že rozpráva o ľudských právach má význam, ľudské práva sú univerzálne a že sa zastávame e, obeti e, v krajinách, kde sú popierané, tak to má veľký zmysel, je to morálna podpora a podpor, pomáha im to v ďalšom boji. Českým disidentom pomáhalo to, že sa ich zastávali západní politici a všetci spomínajú na to, aké napríklad malo významné, e, e, význam stretnutie s prezidentom Mitterrandom. Takže je dôležité, aby Brunej odstúpil od práva šaria. Ďakujem, týmto končíme spontánnu rozprávu keď vždy aj. Teraz dostane slovo pani Federiky, Frederika Mogherini. Ďakujem, pán predseda. 3. apríla Brunei Dar Salam eh, pokračoval v uplatňovaní trestného zákonníka a tam, ako ste už spomenali, sa hovorí o amputáciách, e, verejnom bičovaní, ukameňovaní a to nemá miesto vo svete. A je tam možné rozšírenie takých E, trestu smrti a viete, aké máme e, jednoznačný postoj voči trestu smrti, hoci kde na svete. Takže e, nie je opodstatnené takéto trestanie. Žiadny trestný člín si nezaslúži amputáciu, nehovoriac o treste smrti a samozrejme nikto nemôže byť trestaný za to, že niekoho má rád. To sa nikdy nemôže interpretovať ako trestný čin. Takže e, toto by bolo porušenie mnohých e, medzinárodných záväzkov Bruneja e, a tieto akty sú zakázané dohovorom na boj proti mučeniu, krutému, neludskému zaobchádzaniu ten podpísal v roku 2015 aj Brunej a je to aj proti Eh, prehláseniu z roku 2012 EU ASEAN a taktiež eh, je tu dohovor o právach detí a eh, proti akémukoľvek, akýkoľvek diskriminácii namierenej voči ženám. Takže my sme zareagovali ehm, s mnohými medzinárodnými partnermi, napríklad Michelle Bašle, vysoká komisárka OSN pre ľudské práva. Teraz Brunei musí e, sa uistiť, že to bude v súlade s medzinárodnými záväzkami aj v oblasti ľudských práv. Myslím, že táto rozprava je veľmi dôležitou príležitosťou zdôrazniť naše očakávania a očakávame tie, že krajina e, zachová de facto moratórium na trest smrti. Ešte dodám, že toto sledujeme už roky, nie iba pár týždňov keď bol schválený trestný zákonník v roku 2013, tak sme pozastavili rokovania o dohovore o partnerstve a spolupráce s Brunejom a vždy sme o tejto téme hovorili pri všetkých stretnutiach a je to aj v výročnej správe pre ľudské práva a demokraciu. Teraz e, treba hovoriť o sankciách. Takže tu budeme naďalej vyvíjať bilaterálny tlak na úrady, či už priamo alebo cez členské krajiny, ktoré tam prítomné sú v Brunei. A teraz je tu aj e, mimoriadný splnomocnenec EÚ pre ľudské práva, ktorý bude činný, takže bude aj e, Rada pre e, ľudské práva, kde sa bude hovoriť o Brunei. Budeme hovoriť o tom aj s našimi partnermi z ASEANu, keďže je to, e, je to porušenie aj toho prehlásenia, ktoré som už spomenula. Bude aj možnosť to spraviť osobne na nadchádzajúcom výročnom stretnutí EU-ASEAN v auguste. Potom zákaz e, ponižujúceho zaobchádzania to neporušuje iba európske hodnoty, to sú univerzálne hodnoty a naozaj na tom záleží ľuďom všetkých, e, všetkých vierovýznaní a akéhokoľvek pôvodu, takže tieto práva nemá k dispozícii žiadna krajina, žiadne úrady patria všetkým ľuďom a žiaden štát im ich nemôže odňať. Ide o dôstojnosť každého jedného človeka a my ako EÚ budeme pokračovať e, pracovať v práci na zaručení tejto dôstojnosti. Je to posledná rozprava v tomto volebnom období ja sa preto chcem každému z vás poďakovať, hlavne za prácu, ktorú sme odviedli v oblasti ľudských práv. Veľmi si to cením, veľmi pomohlo eh, to pomohlo európskej diplomácii po celom svete a stotožne sa s tými, ktorí povedali, že snáď v ďalšom období ešte viac poslancov sa bude zasadzovať za obhajobu eh, ľudských práv tak v EÚ, ako aj mimo. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená vysoká predstaviteľka. Ľudia sa postavili a zatlieskali vám, čo znamená, že si veľmi cenia vašu spoluprácu. Máme sedem návrhov uznesenia eh, od zelených EKR, GUE, EFDD, SAD, EPP, a aj ALDE. Týmto končíme rozprávu k tomuto bodu. Hlasovať sa bude dnes. Ja chcem využiť túto príležitosť na to, aby som sa vám, dámy a páni, poďakoval za spoluprácu. Ďakujem aj za to, že ste ma zvolili do funkcie podpredsedu a Želám veľa šťastia tým, ktorí sa uchádzajú o znove, znovu zvolenie do tohto parlamentu, parlamentu, ale aj úspech v osobnom živote. Chcem sa poďakovať všetkým predo mňou, vľavo, vpravo, vzadu, tlmočníkom v kabinách. Takže ešte želám krásnu veľkú noc. Všetko dobré a vidíme sa opäť o 12.00 a budeme hlasovať. Der Präsident! Budeme pokračovať e, v zasadnutí. Vážení kolegovia, kolegyne, otrasený e, kvôli tej havárii autobusu na ostrove Madeira. Včera minimálne 29 ľudí prišlo o život, ostatní sú zranení, čiže sa pripájame k e, vyjadrení sústrasti k pozostalým a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tam prispeli ku záchrane. Prosím, postavme sa na minútu ticha. das wort hat der abgeordnete. Slovo má poslanec Faria. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia a kolegyne, hneď v úvode sa hlasím o slovo a práve o tomto nešťastí chcem tiež hovoriť, ktoré um, uviedol pán predseda. 29 ľudí prišlo o život. Bol to autobus, e, ktorý zišiel z cesty. Boli tam nemeckí turisti. Bola to veľmi úzka cesta so zákrutou. E, je to na, najhoršie nešťastie, ktoré sa vôbec udialo na ostrove Madeira. Mŕtvi aj zranení. Takže musíme vyjadriť e, sústrasť nám a to ticho už bolo. Ďakujem pekne, pán kolega Faria. Teraz k rokovaciemu poriadku francúzske úrady v rámci predbežného vyšetrovania žiadajú zrušenie imunity poslankyne Marie Christine Arnutu, takže to pôjde na výbor pre právne záležitosti v súlade s rokovacím poriadkom a od odstúpila pani poslankyňa Linda McEwen a parlament e, konštatuje, že sa uvoľnilo jej kreslo od 19. apríla 2019 a bude informovať e, príslušné národné úrady. Teraz má slovo pani podpredsednička, vysoká predstaviteľka Frederika Mogherini. Ďakujem pekne, pán predseda. Viem, že je neobvyklé hlásiť sa o slovo pred hlasovaním, ale je to posledné hlasovanie v tomto volebnom období a preto v mene celej komisie aj v mojom osobnom mene, ale určite hovorím aj v mene rady, chcem e, sa naozaj zo srdca poďakovať každému z vás, zo všetkých politických skupín, pretože bola úžasná spolupráca za uplynulých 5 rokov. Inštitúcie ako sa ukázalo, môže spolupracovať účinne, rešpektovať pritom autonómiu a taktiež pri rešpektovaní politických názorov osobne. A špecificky sa chcem poďakovať tým z vás, ktorí so mnou spolupracovali na otázkach ľudských práv, zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky. Všetkým vám želám veľa šťastia, či už do ďalšieho volebného obdobia alebo vo vašom ďalšom e, živote. Vždy budete mať vo svojom srdci európsku vlajku, o tom som presvedčená. My ešte máme niekoľko mesiacov ako komisia pred sebou. Nadviažeme na e, tú skúsenosť a dobrú spoluprácu s vami a teším sa na spoluprácu s novozvolenými poslancami, poslankyňami, keď teda začne nový parlament pracovať od júla. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka Mogherini. Myslím, že aj ja v mene celého parlamentu sa vám môžem poďakovať za vašu prácu, rovnako srdečne ako vy mám. Dnes je posledné zasadnutie, ako to tu už odznelo a asi tu viacerí budú vystupovať k niečomu, čo nebude nutne k rokovaciemu poriadku. Takže e, chceli by sme si to nejak upratať. V prvom rade chcem povedať, že e, sa prihlásili o slovo dve kolegyne. Ja im chcem dať slovo, aj keď idú o všeobecne, ide o všeobecné záležitosti, najskôr pani Kosta, ale iba tieto dve. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes je e, celosvetový deň mm, UNESCO mm, dedičstvu, treba spomenúť Notre Dame, takže my e, naozaj sme videli reakciu mnohých e, ľudí ide o celosvetové dedičstvo. Myslím, že ako parlament musíme povedať, že sme e, investovali do takýchto programov. Máme aj špecifický akčný plán pre UNESCO pamätníky. E, ja síce po desiatich rokoch odchádzam z tohto parlamentu, ale myslím, že sme e, oživili kultúrnu a vzdelávaciu politiku Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať predsedovi a vôbec celému parlamentu, ako aj Európskej komisii. Ďakujem. Teraz pani Grostet. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia a kolegyne, chcem sa vám eh, mnohým poďakovať eh, za to, že máte na sebe eh, pripnutú tú kvetinu je to spomienka na povstanie vo Varšavskom gete. E, tisícky e, ľudí e, naozaj majú pripnutú túto kvetinu dnes v mnohých krajinách a chcú tým povedať, že sa to už nikdy nemôže stať. Ide o posledné zasadnutie tohto volebného obdobia, takže tá kvetina znázorňuje mier a ľudskú dôstojnosť, ktorú chceme naďalej, ktoré chceme naďalej obhajovať. Takže prosím, podporujte to eh, všade eh, aj v budúcnosti. Ďakujem. So, vielen Dank. Darf ich jetzt zunächst fragen, gibt es... Ďakujem. Pýtam sa naozaj nejaké faktické pripomienky, s ktorými by niekto chcel vystúpiť. Zdá sa, že nie. Pán Kavada sa prihlásilo slovo a aj mu ho dávam, aby sme si ho vypočuli. Merci, cher Rainer, merci. Ďakujem, Rainer, ďakujem, pán predseda. Stručne, pretože viem, že je to dobre videné. 15 rokov som tu pôsobila, francúzom som slúbil, že budem intenzívne pracovať a dúfam, že sa mi to aj podarilo vďaka vám spolu s vami. E, toto je môj tretí mandát e, a tým aj končím. E, všetkých vás chcem pozdraviť a vy, e, pán predseda, vy ste susedom Francúzska a chcem vám podať jednu jednoduchú vec. Európa žiť bude napriek tým, ktorí by chceli uzavrieť naše členské krajiny za, e, na, za hranice. E, Joel Brand napríklad e, zachránil tisíce Židov. To je pravý Európa, aj to, čo sa tu povedalo o povstaní v varšavskom gete, potom aj Helmut Schmidt a Kohl, to sú Európany Guzi Flašman, Slovak, E, ktorý zachránil tiež mnohé deti, aj Václav Havel, e, aj Simon Veil. Toto je tá naša Európa, takže ja som rád, že som sa mohol stať lepším Európanom, ako keď som prišiel. Čiže aj tí, ktorí možno, že neboli z mojej politickej rodiny, ma nakoniec niečo naučili. Takže ja si e, odnášam skromnosť, ale aj význam práce, ktorú každý z nás tuto odvádza. Pán Peterle. Uh, Kolegovia, kolegyne, toto sú naše posledné rozhodnutia v tomto mandáte a chcel by som sa poďakovať za 5 rokov jednoty v rozmanitosti. Našou zodpovednosťou, aby sme Európu držali pokope a musíme obnoviť Notre Dame a prajem vám krásne eh, veľkonočné sviatky. Ďakujem pekne pánovi kolegovi. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Takže najprv téma Čína. Máme tu ústny pozmeňujúci návrh pani Šojdrovej. You, Chair, Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne náš ústny pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o úvodné stanovenie A čínsky záujem, pokiaľ ide o dodržiavanie štandardov v oblasti eh, ľudských práv. Ďakujem pekne za podporu. Sú nejaké pripomienky k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie je tomu tak. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. Takto, ako bolo ústne pozmenené menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. prijaté. Téma Kamerún. Máme tu návrh uznesenia 7. pozmeňujúci návrh. Prvý, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Uznesenie ako celok. Otváram hlasovanie. Prepačte, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Brunej. Tu máme spoločný návrh 7 frakcií 2. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. zamietnuté. D, návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. G, pôvodný text, dve časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá za, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie ako celok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k správe Moraeš. Jediné menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz správa kolega Balasa. Chce sa vyjadriť kolegyňa Stevens, má návrh, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegovia, v súlade s pravidlom 190 odsek 1 rokovacieho poriadku navrhujem v mene našej politickej skupiny, aby sme odročili hlasovanie k správe Balas ohľadne tejto témy na neskoršie zasadnutie parlamentu, a to z dôvodu, že správa nie je pripravená na hlasovanie na pléne a hlasovanie dnes by iba zdôraznilo veľké rozkoly, ktoré existujú medzi nami v poslednom dni tohto legislatívneho obdobia. Som presvedčená, že potrebujeme túto zložku nehať otvorenú, aby sme umožnili ďalšiemu parlamentu preskúmať možnosti na to, aby sme našli dobrú, solidnú zhodu, ktorá, pridá, ktorá priniesie tú pridanú hodnotu našim občanom. Dúfam, že môžem počítať s vašou podporou pri odročení. A ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. V mene EKR dostane slovo pán Balas. Chce sa vyjadriť proti tomuto návrhu? Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Táto žiadosť je už opakovanou žiadosťou, pretože bola urobená v pondelok, bola odmietnutá. Chcel by som povedať, tu zo strany parlamentu sú tu tieto snahy zo strany konzervatívcov, aby robili obštrukcie e, tejto diskusie o demokratickému hlasovaniu. Už sme mali túto diskusiu a teraz je čas, aby sme hlasovali aby sme nepostupovali tak, aby parlament, pokiaľ je takúto kľúčovú otázku ako táto na konci legislatívneho obdobia, bol umlčaný. To by nebolo dobré. Ďakujem pekne, pán kolega Balas. Teraz ideme hlasovať. Menovito otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. prijaté. Týmto prejdeme k správe ACOUT, návrh 90, predbežná zhoda, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. 91 za, proti, zdržali sa prijaté. Týmto sa ukončilo to na úrovni prvého čítania. Teraz správa kolegu gříba. Predbežná dohoda. Pozmeňujúci návrh 87. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Týmto sa končí to na úrovni prvého čítania. Teraz správa kolegu Svievku. Predbežná zhoda, pozmeňujúci návrh 41, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prvé čítanie v parlamente je uzatvorené. Teraz prejdeme k správe kolegyne Regnerovej. Tu takisto predbežná dohoda. Návrh 340, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k správe kolegu Krasnodebského. Najprv pozmeňujúci návrh 3248, menovité hlasovanie, spoločne otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 31 CP1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 6 a 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 31 CP2 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 34. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté návrh 31 CP1. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 1 CP1 tým odpadá. Návrh 35, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 31 CP4, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 1 CP2D a 31 CP5D identické, kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Týmto vypadáva 36 a 37 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 31 CP6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 1 CP3 je tým pokrytý. 38 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 39, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 29, kto je za, kto je proti zdržali sa, zamietnuté. Návrh 40, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 31 CP7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 42, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 21 a 41 identické menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 43D menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 1CP4 za, proti, zdržali sa, pri zamietnuté 31 CP8 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, otváram hlasovanie. Myslím, že to je prijaté, ale niektorí váhali. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 31 CP9 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. 44 je pokryté. 31 c 10, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. 31 CP11 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 45 menovité, 45 je, nie je pokrytá, takže 45 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. 1 CP5 za, proti, zdržali sa zamietnuté 31 C50 za, proti, zdržali sa prijaté. 1 CP6 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. 31 CP11 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 47. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 46. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 1 CP7, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 31 CP12 za, proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh komisie, menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prvé čítanie je týmto v parlamente uzatvorené. Teraz prejdeme k správe pána Lukeho Máme tu predbežnú dohodu, pozmeňujúci návrh, dva minúty hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prvé čítanie parlamentu je tým ukončené. Ďalšia správa kolegu Lukeho. Máme tu predbežnú dohodu, pozmeňujúci návrh 2 minúty hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie prijaté. Návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Prvé čítanie parlamentu je týmto uzatvorené. Teraz prejdeme k správe kolegu Fernandéša a kolegu Gualtieriho. Tu má pani podpredsednička Mogherini v mene komisie požiadala teda o slovo. Vážený pán predseda, chcela by som sa poďakovať spravodajcom pánovi Gualtierimu a pánovi Fernandesovi za vynikajúcu prácu na tejto téme, ale chcela by som sa poďakovať aj jednotlivým výborom Ekon a Bač, takisto asociovaným výborom a všetkým tieňovým spravodajcom za ich konštruktívnu prácu v veľmi málo čase tento parlament e, podporoval komisijnú iniciatívu v snahe podporiť investície v rámci tohto mandátu. Komisia víta dohodu, ktorá bola dohodnutá na úrovni kolegislátorov a chcela by som prečítať nasledovné vyjadrenie. Je to krátke, ako bolo dohodnuté na úrovni trojalógov. Pokiaľ ide o implementáciu pakt implementácií tak, ako to bolo dohodnuté na členských štátov, či zo strany členských štátov alebo promočných bank, tak ako to je klasifikované v jednotlivých sektoroch alebo konajúc v mene členských štátoch, pokiaľ ide o multifinančné platformy, malo by to byť kvalifikované ako opatrenie, pokiaľ ide o články 1.5 a 9.1 nariadenia rady a takisto článok 3.4 nariadenia Rady číslo 1467 na dôvážok. Pokiaľ ide o implementáciu tohto balíčku, komisia bude zvažovať v ďalších aktualizáciách v usmerneniach DSGP, do akej miery také isté zaobchádzanie, pokiaľ ide o IFS, aj v kontexte komisijného oznámenia ohľadne flexibility, ako sa to môže implikovať, pokiaľ ide o tento nástroj pokiaľ ide o jednotlivé príspevky zo strany členských štátov na to, aby sa financo, financovala európska záruka, pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty. Ďakujem pekne, pani Mogherini. Zhoda 42 výboru pre rozpočet a ekon za, proti, zdržali sa prijaté. Tieto pozmeňujúce návrhy 16. 2019 budú nahradené. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prvé čítanie parlamentu sa tým uzatvára. Teraz správa pani Klun. Aj tu je predbežná zhoda. Pozmeňujúci návrh 63. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Angenommen. Prijíma sa. Teraz správa kolegu Tanga. Aj tu predbežná dohoda. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa aj tu prvé čítanie, tým pádom je završené. Teraz správa Görling. Predbežná dohoda, pozmeňujúci návrh 44, e, e, hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Prijíma sa prvé čítanie parlamentu, je tým pádom uzavreté správa Langen teraz. Aj tu predbežná dohoda, pozmeňujúci návrh číslo 2, hlasujeme menovite. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Prvé čítanie parlamentu je tým pádom uzavreté. Teraz správa kolegyne Hübner. I tu predbežná dohoda pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujeme e, menovite. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz správa kolegyne Sander. I tu máme predbežnú dohodu. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujeme menovite. Prosím teraz. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Prvé čítanie parlamentu je i v tomto prípade teda uzavreté. Teraz uznesenie, pokiaľ ide o rokovanie s radou o legislatívnom návrhu, pokiaľ ide o práva Európskeho parlamentu. Hlasujeme o celku. Za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. A na záver máme uznesenie, pokiaľ je o endokrinné disruptory. Pozmejúci návrh 2. Hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 7 pôvodného textu v dvoch častiach vždy menovite. Hlasujeme po prvej časti. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. si návrh 4. Menovite hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 5 e, menovite. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa jednotka za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Číslo 3 za Proti? Zdržal sa niekto? Tiež sa prijíma. Kolegyne, kolegovia, teraz posledné hlasovanie. Chcem sa vám všetkým poďakovať za neustálu e, spoluprácu. Aj e, vám ďakujem za zhovievavosť v prípade mojich e, chýb, alebo keď som sa niekoho dotkol. Ospravedlňujem sa za to. Želám vám e, príjemnú veľkú noc a tiež úspešný, e, úspešnú e, volebnú kampaň, ak sa uchádzate o miesto opätovne, ako som už bol povedal. Mali by sme vždy myslieť na to, že tu ide o e, názory, politický, politický zápas, ale nikto by nemal pochybovať o tom, že protivníkom nie je človek, ide o politiku a demokraciu. A ešte v záverečná správa, prosím, e, vytiahnite si kartičky až po hlasovaní. Takže elektronicky hlasujeme teraz, menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa.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 keďže toľko kolegov sa chce rozlúčiť a zaželať si veľa šťastia. Aj tak, ale by som rád, by, by som bol, vám bol veľmi vďačný, aby, ak by ste čo najrychlejšie opustili e, miestnosť, aby sme mohli pokračovať vo vysvetľovaním hlasovania. Prejdeme k tomu, e, e, že uvedieme menovite niektorých kolegov, aby sme zrýchlili váš odchod. Kolega Kaspari. Pán kolega Prust. A kolega Karas. Kolega Bulman. Kolega Castaldo. Kolega Castaldo. frau kollegin zimmer und herr kollege scholz kolegyňa zimmer a kolega scholz frau kollegin grossette kolegyňa grossette Kolegyňa Šujca, ďakujem vám. dürfte ich die bitten, im EVP-Gang und im S&D-Gang doch ein bisschen... Poprosím, aby ste uh, trošku spriechodnili uh, chodbičky popri skupinách uh, e, EPP napríklad a EKR. wir kommen zu den Stimmerklärungen. Wir beginnen mit dem Bericht von Frau Kollegin. metsola. Začneme správou metsola a teda vysvetlením eh, hlasovania začína kolegyňa Forenca. Nie, nie je však prítomná, čiže správa kolegu Eichhauta a poprosím tu kolegu Poprosím vás. Skupina GUE, pán Scholz. Herr Scholz. Das noch hier. So, ich darf jetzt Herrn Kollegen... Popros poprosím, aby sa slova ujal kolega Sosnieč. Głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. Hlasoval som proti tejto správe, pretože naozaj nerozumiem takej logike, ktorá považuje jeden automobil za dva iné automobily. Ja si myslím, že tam neexistuje niečo bez emisí. Jednoducho všetko e, vytvára určitý, určité teplo, dokonca i zvieratá, keď sa na nich e, jazdí. Čiže kolegovia asi vôbec e, nevedia, ako sa budú ich smernice naozaj implementovať. Ja samozrejme chcem, aby sme zlepšovali životné prostredie. Elektromobily síce neemitujú emisie, ale tam, kde jazdia teda, ale je tam zase, kde sa vyrábajú, áno. Potrebujeme naozaj priestor a či máme ho vôbec v energetických sieťach, aby sme mali dostatočné akumulátory pre elektromotory, čo budeme robiť pokiaľ ide o odpady, e, ktoré vidíme napríklad v Norsku. Podľa mňa toto je jednoducho je nepotrebná e, legislatíva. Ďakujeme kolega Sosnieč. A teraz e, vysvetlenie hlasovania k správe kolegu Gžiba, pokiaľ ide o efektívne účinné vozidlá a slovo má kolega Metius. Ďakujem keď toto opatrenie e, sa poprvýkrát e, objavilo, tak som bol veľmi nešťastný. Typické pre toto miesto je, že sa hovorilo o väčšej centralizácii, väčšej kontrole, rigidnejšie vymáhanie pravidel z centra. A práve v tomto prípade išlo o výrazný dôraz na elektrické vozidlá ako e, spôsob redukovať, redukovania emisí my jednoducho nevieme, ale ako tieto technológie sa budú vyvíjať. A pre politikov, ktorí sa nachádzajú tu a snažia sa diktovať to, ako technológia a ako priemysel by sa mali rozvíjať, to je jednoducho nonsens. A preto ma veľmi teší, že po veľkom množstve práce so spolu s pravodajcami sa nám podarilo dať tomuto dojednaniu oveľa väčšiu flexibilitu. Dávame menej dôrazu na elektrické vozidla. Budeme umožňovať e, technológiám, aby sa vyvíjali spontánnym spôsobom. Ďakujem. Ďakujem toľko k správa GRIP. Teraz e, vysvetlenie hlasovania k správe Zvievka, pokiaľ ide o použitie digitálnych nástrojov. Aj tu bude mať slovo kolega Matthews. Ďakujem e, za slovo. Myslím si, že je to veľmi dôležitá vec, rozhodujúca dokonca spoločnosti, ktoré chcú obchodovať cezhranične a chcú tak činiť na, e, prostredníctvom elek, e, internetu elektronicky, že tieto sú slobodne v svojich rozhodnutiach bez obmedzení, bez toho, že by sa niekto snažil obmedzovať medzinárodnú e, konkurenciu v oblasti e, printingu. E, sa produkuje veľa Eh, elektronických kníh, každý si ich môže stiahnuť, veci sa jednoducho uľahčujú. Toto opatrenie, ktoré je, eh, eh, uľahčuje spoločnosťam obchodovať cezhranične, je to veľmi dôležité a ja si osobitne myslím, že je treba hovoriť o tom, že sa odstraňuje potreba fyzicky sa presúvať do inej krajiny. Ďakujem. Kedy mám už ísť? Ďakujeme kolega Matthews, toľko k správe k zbievka a teraz sa dostávame k vysvetleniam, pokiaľ ide o správu Regner. Aj tu bude mať slovo kolega Matthews. Uh, Ďakujem. Opäť chcem hovoriť o potrebe medzinárodného obchodu, ako má byť voľný Teraz e, je mi potešením povedať, že túto to uľahčuje. Keď sme prvýkrát videli toto opatrenie, tak sa hovorilo o rôznych obmedzeniach pre e, spoločnosti, teda že museli kadečo dokázať. Ale myslím si, že vďaka tomuto už to tak nie je. Je to veľký krok vpred pre medzinárodný obchod aj v EÚ medzinárodný obchod posilňuje ekonomiku, vytvára pracovné miesta a e, taktiež e, zbližuje národy, pretože uľahčuje vzájomné pochopenie. A to musí byť pozitívne. Ďakujem pekne, pán Matthews. To bola správa Regner. Teraz e, správa Krásno-Debsky, Európsky obranný fond. Pán Jurek ako prvý. Bolo to voľné hlasovanie. Vážený pán predseda, dámy a páni, smer politiky alebo systém hodnôt je vidieť aj na tom, aký je rozpočet. E, možno, že to nie je veľký krok, ale je to závažný krok správnym smerom. E, pani Merkelová o tom nedávno hovorila na pôde Európskeho parlamentu a možno, že aj budúci predseda komisie Manfred Weber. Takže áno, uberáme sa smerom k Európskej armáde. To nie je ale smer budovania našej spolupráce. Väčšina našich krajín je toho súčasťou. My sme sa tu nezjednotili na to, aby sme budovali politickú silu, ale na to, aby sme vzájomne podporovali nezávislosť našich štátov. Toto je skutočný zmysel európskej spolupráce, takže vás opätovne varujem, aby sme sa nevydávali týmto smerom. Ďakujem. Teraz pani Forenca. Grazie, presidente, ho votato con forza. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala proti, jednoznačne proti tomuto uzneseniu, pretože si myslím, že EÚ musí zmeniť svoje smarove, smerovanie o, o, ochraňovať život jednotlivcov a nie hranice, tak ako to opäť raz je v tomto uznesení. Myslím si, že EÚ sa môže úplne rozpadnúť e, a zrútiť sa do stredozemia. Každý život e, sú tam mŕtvi. EÚ musí financovať pomoc týmto ľuďom, bojovať proti chudobe, posilniť európsky systém myslím, že namiesto toho európska obrana si odoberá e, prostriedky. Čiže sa tu posilňujú hranice a nepríjmanie. Ďakujem. To bola správa Krasno-Debsky a teraz správa Tan zverejňovanie informácií týkajúcich udržateľných investícií a rizik ohrozujúcich udržateľnosť. Pani Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi som poslednou Britkou, ktorá tu vystupuje, ale dúfam, že nie úplne posledná v dejinách. Finančný sektor nemôže byť iba o ziskoch pre zopára, ignorovať dôsledky pre všetkých ostatných na tejto planete. Ja som lejbristka a chcem, aby peniaze pomáhali budovať spravodlivejšiu spoločnosť. Takže toto bolo dôležité hlasovanie, aby e, tu bolo to prepojené na E, agendu udržateľných investícií. E, Znečistujúce fosílne paliva napríklad nie sú udržateľnou investíciou ani e, neprispievajú k zdraviu a to isté sa dá povedať o práci detí. Takže sa zavádzajú nové pravidlá pre veľké banky a poisťovne, ktoré sa musia zameriavať nielen na návratnosť investícií, ale aj na ich dopad na životné prostredie, ale napríklad pozerať sa aj na otázky korupcia, rozdielov v pláci. Takže budujeme spravodlivejšiu Európu pre čo najväčší počet a nie iba pre zopar. Ďakujem. To bola správa Tank. Teraz legislatívny návrh, vyšetrovacie pravidla, európskeho pravidla pán Pospíšil ako jediný k tomuto bodu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil toto uznesenie, pretože je naozaj hanebné, že nemáme e, vykonávací predpis, ktorý by upresňoval vyšetrovacie právo Európskeho parlamentu. My sme sa o to pokúšali počas celého mandátu, ale zo strany komisia, obzvlášť rady, nebola dostatočná reakcia e, skôr pozitívna. Na minulú jeseň hľadali sa dôvody, prečo by sa takéto pravidla nemali prijať. Takže ja chcem povedať, že dúfam, že budúce volebné obdobie sa bude vyznačovať väčšou snahou nielen e, parlamentu, ale aj rady a komisie a odstráni sa tento nedostatok a teda tento vykonávací predpis prijatý bude, aby parlament vedel vykonávať jednu zo svojich ďalších kľúčových e, rolí, teda hovorím o tému vyšetrovacej právomoci. Ďakujem pekne, pán Pospíšil. To bol tento návrh uznesenia. Ešte dve vysvetlenia hlasovania. Endokrínne disruptory. Kolega Faria. Ďakujem pekne, pán predseda. Tieto látky sú toxické, to je už dokázané viac ako 20 rokov. Tieto látky sú všade, spôsobujú mnohé škody v ľudskom organizme. Doteraz bolo nedostatočné vyhodnotenie, teda prierezové, na dokázanie škodlivosti týchto látok Čím viac sme v kontakte s takýmito látkami, tým je to nebezpečnejšie. Sú v mnohých kozmetických a hygienických produktoch a to je znepokojujúce. Takže musíme sa naozaj zasadiť e, o to, aby takéto endokrinné disruptory boli zakázané. Pri mnohých ani nevieme, akým spôsobom môžu páchať škody v organizme. A ešte raz chcem povedať, že som sa zameriaval na zdravotné otázky počas môjho mandátu. Ďakujem, kolega Far, Faria, teraz e, kolega Šošnierš. To uznesenie znamená, že my ani nevieme, o aké látky ide, ako škodia, ale vieme, že to môžeme regulovať a nikto to neurobí lepšie ako Európska komisia. To znamená, že ste sa nepoučili v tomto volebnom období, ani sa Európsky parlament nepoučil z Brexitu. E, Briti mali pokrk vašej arogancie, vašich regulácií a rozhodli sa pre tento bolestný proces rozvodu, aby už nemuseli byť pod tým tlakom tá lavicová elita, ktorá e, riadi Európu, príde o túto moc. Neviem, aké výsledky vás vedú k tomu, dámy a páni, aby ste rozširovali tieto regulácie ešte ďalej. Je to umierajúci kontinent, klub seniorov, kolonizujú ho barbary, nie sme schopní sa obnoviť a reprodukovať a vy tento experiment chcete ešte vyvážať, vy použi, poučujete iné krajiny. Ja si myslím, že zničená by mala byť hlavne EÚ. Ďakujem, kolega Šošnierš. To bolo vysvetlenie k endokrinným disruptorom a ešte vynimočne jedno vysvetlenie k správe Mecola. Pohraničná pobrežná stráž, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu zhovievavosť. Ja som hlasovala proti tomuto uzneseniu, pretože EÚ podľa mňa musí zachraňovať a nie odmietať. Treba si uvedomiť, že v Líbii je vojna a mučia sa tam ľudia, čiže tá dohoda by mala byť zrušená. Ehm, potom je tu aj otázka kriminalizácie mimovládok. vládok moja vláda chce sprijať e, e, lex specialis proti lodiam, ktoré zachraňujú v stredozemnom mori. Ja som e, rada, že som bola pár dní na Open Arms jednou mimovládkou. Oni zachraňujú životy. Ja tu vystupujem naposledy, takže sa chcem všetkým poďakovať za uplynulých 5 rokov. Som sa veľa naučila, dúfam, že som si odviedla svoju prácu, splnila svoju povinnosť a zastupovala som všetkých, ktorí snívajú o dobre pre Európu. Ďakujem. Ďakujem kolegyňa Forenca, toľko k vysvetľovaniu zápisnica je k dispozícii, nie sú námietky, takže zápisnica je schválená dnešné uznesenia sprostredkujem dotknutým. Toto je posledné zasadnutie tohto mandátu a preto na rozdiel od obvyklých mm, postupov chcem, aby sme schválili zápisnicu tohto zasadnutia už teraz. Námietky neboli, takže je to schválené. Ja som už zažila všetko dobré. E, kolegom, kolegyňam tu sa chcem poďakovať ešte prítomným spolupracovníkom a želám všetkým eh, veselú veľkú noc, šťastný návrat eh, a možno, že sa uvidíme v novom parlamente, čiže táto schôdza je teraz ukončená.